So, I would like, please... Takže um, rád by som... Oh, please, I'm go- je to trocha zvláštne, hovorí predsedajúci. Ja sa pokúsim začať, tak je mi to veľmi ľúto, ale prosím, utište sa. Be a bit skúsme, skúsme sem vniesť nejakú disciplínu. Uh, začneme toto vypočutie. Ja vás tu vítam, pán, eh, eh, ja vás tu vítam, pán Timmermans, eh, na vypočutí pred výborom Envy, s, s pričleneným výborom ITRE, TRAN a AGRI aj ECON ako prizvanými výbormi. A teraz prejdem do francúzštiny na chvíľku, hovorí rečník. La règle du jeu. Poznáte pravidlá hry. 25 otázok zaznie minúta 15 na otázku a 45 sekúnd na doplnkovú otázku potom následne, ak to budete považovať za potrebné. Najskôr 15-minútový úvod od pána Timmermansa. V krátkosti teraz by som pripomenul zhruba obsah portfólia prvého podpredsedu, výkonného podpredsedu Európskej komisie, ktorý má na starosti klímu, ale aj v portfóliu Green Deal, teda dopravu, životné prostredie, oceány, energetiku, zdravie, polnospodárstvo a súdržnosť. To znamená, že pán Timmermans máte vlastne e, pod patronátom dve tretiny rozpočtu Európskej únie v rámci Green Dealu. Výbor Envy sa vyjadril e, veľmi pochválne E, z orlandežného hľadiska v tomto smere na adresu Európskej komisie a v písomných odpovediach, ktoré ste nám zaslali na naše písomné otázky, sa tiež vyjadrujeme k týmto aspektom. Zavezujete sa, že sa budete cieľene zameriavať na viacročný finančný rámec s ohľadom na tieto priority. Tiež spomínate spoločnú polnospodárskú politiku, ktorá poprvýkrát je súčasťou Green Dealu a tiež ste boli veľmi aktívni v New Yorku v otázkach deforestácie. Výbor Envy sa už iniciatívne ujal tejto témy. Predpokladám teda, že budeme mať priestor sa k tomu vrátiť aj dnes večer. Na úvod ešte by som eh, pripomenul slova strýka Spidermana. Neviem, či máte radi, či, má, či máte rád tohto e, Spidermana, ale jeho strýko hovoril, veľkou, s veľkou mocou prichádza aj veľká zodpovednosť. Vy teda máte v rukách veľkú moc a teraz sa musíte ujať aj tejto veľkej zodpovednosti. Máte slovo teraz na 15 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja dúfam, že neskončím ako strýko Ben, že bol hneď zavraždený na začiatku filmu teda že zomrel hneď na začiatku filmu. Ďakujem pekne e, za e, láskavé slova na úvod. Nemám k ním príliš veľa čo dodať, ale predsa len sa pokúsim, vážení poslanci. Ja som sa naozaj veľmi tešil na naše dnešné stretnutie, pretože si máme veľa čo povedať a ja som tu preto, aby som bojoval vašu podporu a tiež usmernenie. Všetci z nás sme sa snažili dostať do tohto parlamentu v európskych voľbách v maji a mm, išli sme za našimi občanmi s určitými plánmi do budúcnosti a teraz, e, ako ich priamo volení zástupcovia, dostaneme 5 rokov na to, aby sme tieto plány premietli do reality. A ja som tu teraz na to, aby som zase bojoval o vašu podporu um, pre moje umiestnenie v komisii predsedničky von der Leyen. A ja dúfam, že e, našim prísľubom dostojíme. Toto nebude ľahké a to som to ešte asi veľmi mierne povedal, pretože máme pred sebou výzvu, ktorá je skutočne existenčná a ehm, my preto musíme vykonať skutočne transformačné kroky, pretože e, tu doslova e, opätovne štartujeme spoločnosť, e, chcem, aby sme ju zachovali pre naše deti a vnúčatá pre budúce generácie a nemôžeme si dovoliť to pokaziť. No a preto e, sa nebudem snažiť diagnostikovať tie výzvy, nebudem opakovať e, vedecké fakty, tým by som zbytočne plýtval našim časom, pretože tie problémy poznáme, vieme, že e, to, čo sa teraz deje, môže mať veľmi zlé následky pre naše životné prostredie, zdravia a budúcnosť a občania chcú, aby sme s tým niečo urobili a preto musíme konať. Občania chcú, aby Európska únia podnikla kroky, ktoré budú dostatočne veľké, aby zodpovedali tej výzve a chcú, aby sme um, riešili tie každodenné problémy, ktoré oni majú, čo je e, nájsť dosť jedla každý deň a nájsť sa, vyhriať si domovy, dostať získať prácu, nájsť dobrú školu pre deti, postarať sa o starších a o rodičov a ľudí v nemocniciach a jednoducho e, výjsť z toho, čo zarabujú. A vo svete e, všetci chceme jedno, chceme byť úspešní, chceme prosperovať a ak niečo zanedbáme, tak sa to môže veľmi negatívne premietnúť na životoch našich občanov. A preto by som chcel povedať, že transformácia, ktorú potrebujeme, ako hovorí e, predsednička komisie von der Leyenová, musí byť spravodlivá transformácia. My e, musíme vo všetkých našich politikách prihľadať na spravodlivosť a e, preto sme aj ako základ našej budúcej práce vytvorili niekto, niekoľko princípov, ktoré nazývame princípy spravodlivej transformácie. A je napríklad potrebné podporiť ľudí v oblastiach, kde sa ťažilo uhlie a kde e, bola veľká spotreba energie a tam sa podmienky budú zásadne meniť. Na to máme e, Fond pre spravodlivú transformáciu a našou povinnosťou je v rámci nového Európskeho ekologického paktu riešiť problémy a zlepšovať e, život občanom nielen o 50 rokov, ale aj teraz. A čistejšie mesta, čistejšia voda no, v riekach a oceánoch, e, to sú jednoducho veci, ktoré všetci potrebujeme, ktoré, ktoré všetci potrebujeme. Jednoducho, Európsky ekologický pakt e, musí spôsobiť, že Európa sa dostane na udržateľnú trať a e, že nikto nebude ponechaný v ústraní a chceme do roku 2050 byť prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. A ak to chceme dosiahnuť do roku 2050, musíme začať teraz, pretože nasledujúcich 5 rokov, 5 rokov bude kľúčových. Ja navrhnem do 100 dní od eh, prevzatia funkcie tzv. klimatický zákon, e, do ktorého chceme zakotviť princíp klimatickej neutrality Európskej únie do roku 2020 a budeme chcieť, aby sa uplatňoval tento princíp vo všetkých našich politikách a začneme okamžite pracovať na tom, aby sme dosiahli veľmi ambiciozne ciele do roku 2030. A hneď ako to bude možné, prídem s legislatívnymi návrhmi na zníženie emisí o 50 alebo možno aj 55 Budeme sa snažiť aktualizovať a preskúmovať existujúcu legislatívu v oblasti klímy a energetiky a budeme tiež zvažovať dodatočné opatrenia, aby sme dosiahli tieto naše ciele. Čistejšia doprava, menej energeticky náročné budovy a udržateľnejší potravinový systém. Nemôžeme si totiž dovoliť luxus E, zaspatia na Vavrinoch a e, nie je zase na druhej strane ani dôvod e, nejako veľmi vešať hlavu, pretože v porovnaní s rokom 1990 Európska únia dosiahla zníženie emisí skleníkových plynov 22%, zatiaľ čo naše hospodárstvo narastlo 58%. Čiže ukazuje sa, že riešenie klimatickej zmeny nemusí ísť ruka v ruke s poškodzovaním ekonomiky a preto si môžeme zvýšiť tú latko, môžeme, môžeme mieriť trocha vyššie a vzhľadom k tomu, že je situácia naliehavá, ale to musíme urobiť. Máme zručnosti, máme ľudí a máme aj politickú vôľu, takže sa nachádzame v veľmi dobrom bode. Teda k tým cieľom a percentám môžeme hovoriť, keď budeme hovoriť o rozšírení ETS a určite sa na to niekto spýta, ale v prvom rade by som chcel povedať, čo Európsky ekologický pakt prinesie pre občanov. V prvom rade um, pre tých, ktorí e, sú v sociálnych bytoch alebo vlastníkov bytov. Títo už teraz majú problém e, platiť svoje faktúry za, elektri- za, za energie všeobecne. A tu ide o viac ako 50 miliónov európanov a to je absolútne nepriateľné. Teda musíme sa snažiť znížiť e, ich mesačnú faktúru za energie. Um, a to znamená, že musíme podporovať o mnoho efektívnejšie e, stavebníctvo, E, troj, trojskla miesto dvojskiel, e, solárne panely na budovách. Mali by sme spolu s členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi e, zvážiť veľké rekonštrukčné projekty pre sociálne bývanie a podporovať Eh, aj tú stránku financovania cez EIB a InvestEU, eh, tak aby tí občania mali eh, k dispozícii peniaze, aj keď ich možno teraz nemajú v hotovosti k dispozícii. Čiže podpora investícií, úverov a postupného splácania. Vďaka týmto iniciatívam ekologický pak môže priniesť nižšie výdavky na energie a zároveň komfortnejšie bývanie, takže každý vlastne vyhral. Verejné budovy ako školy alebo nemocnice by tiež mali, byť pri, mali mať možnosť požívať podporu. A tu zvyšovanie energetickej účinnosti by mohlo uvoľniť prostriedky pre e, vzdelávanie a zdravotníctvo vo všeobecnosti. A okrem iného tieto rekonštrukcie prinesú e, tvorbu stabilných a miestnych pracovných miest. Čiže národné iniciatívy, e, miestne pracovné miesta s podporou verejného a súkromného financovania európskych podporných programov na zdieľanie znalostí a kapacity. A takto si ja predstavujem ten ekologický pakt, Európsky ekologický pakt, ktorý bude fungovať pre ľudí. E, drahí priatelia, naši občania čoraz viac žijú v mestách a väčších obciach a Eh, radi trávia eh, svoj voľný čas v prírode a sú veľmi, veľmi znepokojení eh, z toho, čo sa okolo nich deje, z toho, ako ekosystémy sa rozpadajú. A ja toto znepokojenie chápem, pretože ubúda biodiverzita, vtáky, včely, hmyz v našich mestách aj na vidieku, koralové systémy v moriach, bohaté lesy, o toto všetko prichádzame a to veľmi rýchlým tempom a toto musíme zastaviť. A preto chcem predstaviť stratégiu pre biodiverzitu do roku 2020, ktorá bude robustná a ambiciozná a preto e, chceme, aby Európska únia sa na nasledujúcej e, konferencii OSN v, o biodiverzite v Číne v oktobri budúceho roka zaviazala k e, striktným cieľom. A jeden, jedna z možností, ako prispieť k tejto iniciatíve, je sektor potravín. Tu chceme vytvoriť e, iniciatívu, e, udržateľnú iniciatívu Farm to Fork, teda z farmy na tanier, ale musíme urobiť viac, pretože vypalovanie Amazonu a ostatných e, pralesov v Strednej Afrike a, stred, a juhovýchodnej Ázii um, nás nedávno pritlačilo k múru, tak povedať, začali sme si uvedomovať potrebu ochrany našich lesov a nikto tu nemá právo povedať, že to nie je naša, náš problém. Toto sa týka naozaj všetkých. Takže my chceme aby e, sme podporili schopnosť lesov čistiť vzduch, ochladzovať mesta, e, ukladať CO2 e, byť domovom pre zvieratá. A tu môžeme napelovať na to, obnovme naše lesy, Um, vytvorme nové zelené priestory v našich mestách, vytvorme európsky plán tak, aby, ak sa to podarí, uh, každé mesto uh, na našom kontinente, každý región bude profitovať z najlepších a najosvedčenejších praktických postupov. Tento ekologický pakt by nemal by však uh, byť len o nejakej medzinárodnej konferencii o biodiverzite, ktorá je ešte pomerne ďaleko v budúcnosti. Veľmi pekná časť toho plánu je, že každý sa do neho môže nejakou veľmi konkrétnou veľ, veľmi konkrétnym spôsobom zapojiť. A e, tu e, ekologický pakt musí mať aj priamy vplyv na zdravie občanov. Európa e, musí pristúpiť k vytváraniu životného prostredia bez znečistenia, musí riešiť degradáciu životného prostredia a znečistenia, riešiť kvalitu vzduchu a ovzdušia, nebezpečných chemikálií, emisí, priemyslu, pesticídov, endokrinných disruptorov a mikroplastov. A možno neviete, ale znečistenie vzduchu je jedným z najväčších zabijakov v Európe. E, má na konte 400 tisíc predčasných úmrtí ročne. Toto jednoducho nemôžeme akceptovať. Čiže my musíme pristúpiť k systému e, opätovného využitia a recyklovania, aby sme znížili, to je, obe, to je princíp obehového hospodárstva, navrhneme nový, e, nové zásady budovania takéhoto hospodárstva napríklad pre oblasť stavebníctva textu. Takže vážené poslankyne a poslanci, k doprave. Doprava je jedným z najznečistujúcich znečistujúcich sektorov nášho hospodárstva a toto je problém, ktorý musíme riešiť. V celej Európe ľudia závisia od eh, vozidel eh, a od toho závisí kvalita ich života. Ja to viem a ja nechcem, aby sme z Európy urobili kontinent úplne bez aut. Ja by som chcel, aby auta v Európe boli bez emisí. A ja bol by som rád, aby ľudia viac využívali aj čistú verejnú dopravu. My chceme ďalej znižovať emisie z letectva a osobitne námornej dopravy. Ak chceme splniť naše klimatické ciele, tak k tomuto budeme musieť pristúpiť a na to potrebujeme využiť niekoľko rôznych nástrojov. E, čo tak železnice? Prečo e, sa ľudia rozhodnú tráviť o mnoho viacej času čakaním na letisku na let, ktorý je možno kratší, než e, stráviť ten istý čas vo vlaku. A dostanú sa tam takisto, pretože lety sú zatiaľ, e, ča, e, lety sú zatiaľ lacnejšie, ale to len vďaka tomu, že ľudia nemusia platiť za externality a týmto si vyberáme dlh od matky zeme a to, je jednoducho, to si jednoducho nemôžeme dovoliť splácať. Takže my chceme, aby e, sektor dopravy nevnímal tieto záväzky ako nejakú hrozbu. Chceme, aby e, dostal podporu pri nasadzovaní nových čistých, efektívnych a e, finančne dostupných vozidel a infraštruktúry. Chceme, aby Európa mala najlepšie transportné, najlepší dopravný systém na svete. Tento ekologický pakt bude úspešný, ak ako Európania budeme všetci jeho akcionármi, tak povediac. Tento ekologický pakt totiž zlúči rôzne iniciatívy, spoločenstiev, spoločnosti a, um, a štátov a bude uh, predstavovať uh, prienik znalostí a údajov bude pomáhať e, a inšpirovať e, osvedčenými postupmi a konkrétnymi výsledkami. Lebo sa pozrime na to, čo sme dosiahli iniciatívami, ako tentokrát budem hlasovať. To bola kampaň, ktorá zmobilizovala občanov. Pozrime sa, čo robí výbor regionov, ale e, pozrime, pozrime sa na to, čo robia naše deti. Naše deti samé vytvorili globálne hnutie, ktoré má šancu zmeniť svet k lepšiemu. Každý môže E, viesť príkladom, pretože dobré, dobré voľby vedú k inšpirácii a imitácii a ja si myslím, že nie je nič lepšie, ako byť inšpirovaný svojimi deťmi. Drahí priatelia, hovoril som doteraz e, väčšinou o tom, čo musíme robiť v Európe, ale pochopiteľne je tu aj veľký medzinárodný rozmer potrebujeme spolupracovať, aby sme presvedčili ostatných, aby aj oni pristúpili k prísnejším záväzkom. A ak chceme posilniť našu e, medzinárodnú klimatickú diplomáciu a implementovať udržateľné e, rozvojové ciele, tak e, Európsky ekologický pakt môže byť príkladom, ale môžeme zvážiť aj iné nástroje, napríklad e, daň z uhlíka, aby sme zrovnali hracie pole pre európske produkty, ak e, žiadne iné krajiny nechcú ísť e, tak ďaleko ako my. Ako hospodársky gigant máme obrovskú páku, máme obrovskú váhu v medzinárodných obchodných vzťahoch a túto váhu by sme mali využívať na maximum a využívať samozrejme aj presvedčivé argumenty, aby v konečnom dôsledku sme všetci na Zemi sa mali lepšie. E, vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci, máme teda dlhodobý cieľ, ale potrebujeme ho doplniť krátkodobými e, stimulmi, pretože je síce pekné sa snažiť e, oddeliť koniec sveta, ale um, sú tu ľudia, ktorí nevedia, ako sa dostanú ku koncu mesiaca, ako prežijú do konca mesiaca. Takže transformácie sú určite potrebné a ich rozsah je bezprecedentný a to volá po spolupráci, odhodlaní a inteligencii. A ja nehovorím, že to bude jednoduché, pretože ja som nikdy nevidel nič v, Euró- v Európe, o čom by sa dalo povedať, že je to jednoduché. Aspoň nič, čo by stálo za to, pretože všetko, čo stojí za to, tak je komplikované. Ale to je práve tá výzva. Práve na to sme tu, pretože ak by to bolo jednoduché, tak nepotrebujeme ani parlament, ani komisiu. Je to práve preto, lebo táto úloha je veľmi komplikovaná, ale zároveň o nej, treba, o nej možno povedať, že to je správne. Že je to správna vec. Ja tu dnes sedím ako partner, ako priateľ a som pripravený eh, odpovedať na vaše otázky a spolupracovať s vami na budovaní lepšej budúcnosti, pretože to robíme kvôli ľuďom, ktorí nás sem dali kvôli európskym občanom. Ďakujem veľmi pekne. Začneme teraz prvým kolom rečníkov. Neskôr dostanú slovo koordinátori alebo ich zástupcovia. Na úvod za EPP ST Delange, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a vítam Franca Timmermansa. My eh, sme si vypočuli dnes večer časť vášho veľkého lingvistického repertoáru a vidím, že mi budete rozumieť, aj keď budem hovoriť po holandsky, rečnička. Vy ste poslali písomné odpovede a e, v nich e, ste popísali, ako aj e, naši starí rodičia, rodičia zažili takúto veľkú transformáciu napríklad v Limburgu, keď sa likvidovali bane, uholné bane môj starý otec si to pamätá, v tomto regióne ešte stále e, nie je situácia taká ako pred, e, e, alebo v tom období toho najväčšieho industriálneho rozvoja. Čiže vy hovoríte o tom, že ľudia si nemôžu dovoliť platiť faktúry za energie, ale mnohí z nich priamo v energetike pracujú. A my musíme hovoriť o priemyselnej politike, okrem ekologickej politiky, pretože áno, chceme priemysel, ktorý bude čistejší, ale ten priemysel musí existovať a musí podporovať naše cieľe. Ale konkrétna otázka z mojej strany, ako budete spolupracovať s podpredsedničkou Vestager, ktorá spolu s podpredsedom Dombrovskisom sú zodpovední za priemyselnú politiku, aby sa tá synergia reálne dosiahla? Um, fijn dat ik ook het Nederlands... Eh, tak to je výborné, hovorí pán Timmermans, že ja viem po holandsky, <laughs> ale eh, ja práve z, tej, z tohto regiónu pochádzam. Obidva moji starí rodičia pracovali v uholných baňach a ja musím povedať, že um, my sme teraz po 50 rokov po zavretí tých baní um, a z piatich najchudobnejších uh, miest, teda to, bol, to boli tie mesta v našom okolí, a uh, teraz uh, sa ukazuje, že a to platí až doteraz. To znamená, ani v takej bohatej krajine ako je Holandsko sa niekedy takáto transformácia nepodarí. Ak sa pozriem na, na Galíciu, alebo e, Sliesko, alebo Grécko, nejaké regióny v Grécku, alebo v Nemecku, kde ešte stále e, sú regióny, ktoré sú závislé od, od ťažby hnedého uhlia. A keď sa pozriem na ten príklad z, z toho môjho vlastného regiónu, tak áno, viem, že je to veľmi, veľmi ťažké. A ja by som bol rád, aby e, ľudia vnímali túto transformáciu ako výzvu, ako výzvu, ktorú treba urobiť, aby sme sa snažili to urobiť lepšie a nie, aby sme to vôbec nerobili. Čiže e, týchto ľudí chceme práve nejakým spôsobom vtiahnuť do toho nového hospodárstva, do toho nového systému a zároveň zabezpečiť, aby prosperovali. Čiže tieto nové regióny jednoducho, alebo pardon, tieto regióny musia nájsť nejak, nejakú novú možnosť fungovania a preto samozrejme ani, aj s pani Vestager, aj s pánom Dobro, Dombrovským plánujem spolupracovať, aby e, sme E, tieto plány aj mohli financovať. Máme tu Junckerov plán, máme tu iné možnosti, ale e, sú e, veci, ktoré nestoja a nepadajú len na peniazoch. To je jednoducho preškolenie bývalých pracovníkov baní jednoducho je vec, ktorú musíme urobiť. Je to súčasť vzdelávania až celoživotného vzdelania. Toto je vec, ktorú budeme musieť riešiť komis- ako komisia ako celok a nie len, nie len ekológia a priemyselná politika. Čiže my musíme ťahať za jeden povraz a to sa týka polnospodárstva, priemyslu, uhlia a ostatných e, subsektorov, ktoré sa tiež budú musieť prispôsobovať a e, nemôžem to samozrejme robiť sám. Samozrejme budem potrebovať spoluprácu a podporu kolegov. Chcem ešte veľmi konkrétne sa spýtať jednu vec, lebo spomenuli ste Sliesko v Polsku a v tomto regióne uh, tam tiež sa zatvárajú báňa. Polsko odhaduje, Polská vláda odhaduje, že tam prídu, príde o, o prácu 15 tisíc ľudí. 15 tisíc ľudí. Čiže v Španielsku, e, v strednej a východnej Európe tie problémy sú, alebo nastanú takisto. A ja chápem, že tieto krajiny e, teraz hovoria, že dobre, budú sa snažiť zabezpečiť, aby došlo k, reko- k rekvalifikácii a že e, tá transformácia bude musieť byť spravodlivá. Aj teraz sa hovorí vlastne o fonde na spravodlivú transformáciu, ale ja si myslím, že to nebude stačiť týmto ľuďom, aby ich to nejako upokojilo. Oni sú skutočne e, vydesení a možno by e, to chcelo nejaké konkrétnejšie opatrenia. Ešte krásne, že okrem toho fondu na transformáciu, ako to vidíte, nejaké konkrétne opatrenia, e, ja neviem, ak presvedčíte Poliakov, ako to budete spolu robiť? odpoveď. Naša úloha v Polsku, na Slovensku, v Španielsku, v Grécku aj v Nemecku, v, vo, v mnohých členských štátoch, kde sa vie, že jednoducho to uhlie prestane byť aktuálne, tak jednoducho musíme samozrejme dať týmto regiónom, uholným regiónom perspektívu, ktorá bude jasne ukazovať, akým spôsobom môžu nejakými prískokmi, krokmi sa dostať k tej situácii, že tam budú vedieť fungovať. E, pracovný trh určite v Polsku a na Slovensku je momentálne veľmi priaznivý. Čiže e, nehovorím, že to je priamo v tých regiónoch, o, o ktoré ide, ale ale áno, samozrejme, dá sa ľuďom povedať, máte tam pracovné miesta, aj keď sú možno niekde inde. Ja viem, to je veľmi zložité a to samozrejme chápeme. Ak to však povieme, tak e, napríklad e, skúsme rozmýšľať o tom, aké perspektívy týmto regiónom priniesie nové, nové obehové hospodárstvo, že by sa tam napríklad e, prioritne umiestňovali určité veci. Čiže E, samozrejme, že chceme týmto ľuďom zabezpečiť e, dôstojný život a pracovné miesta a na to musíme využiť všetci fondy, všetky fondy, ale preto som hovoril o mechanizme transformácie, čiže máme fondy, všetkých musíme zacieliť na tieto regióny a pomôcť im v tej transformácii. Čiže my vieme zmobilizovať peniaze aj z Európy, aj z verejné prostriedky na, na vnútroštátnej úrovni, aj súkromné prostriedky a ja si myslím, že teraz, keď budeme rokovať o viacročnom finančnom rámci, tak musíme obe strany presvedčiť, že Európsky parlament teda musí vyžiadať, musí, musí, my vieme, že je potrebné nájsť tú odvahu a urobiť ten návrh a proste musíme pracovať pre týchto ľudí. Poprosíme, pán Timarmas, držte sa vymedzeného času. Aj pri odpovedi za SAD Juta Guteland. Ďakujem pekne. Pán výkonný podpredseda budem hovoriť po švedsky. Zaujímalo by ma, či by dokážete odpovedať po švedsky. Vždy som to chcela skúsiť. Najbližších 5 rokov budete vy vo vedení eh, v riadení programu New Green Deal. Je to jeden z najvýznamnejších faktorov transformácie v EÚ. V súčasnosti v tomto procese chcem, aby vy ste boli našou Gretou Thunberg a voči eh, zvyšku komisie aby ste pamätali na našich občanov, na našich mladých ľudí, ktorí eh, štrajkujú za klímu. Požadujú, aby Únia eh, konala ráznejšie. Je potrebné implementovať okamžite kroky, aby sme obmedzili oteplovanie na 1,5 stupňa. Na to, aby sme dosiahli úspech, EÚ eh, e si musí splniť cieľ byť klimaticky neutrálna do roku 2050, ale tiež do roku 2030 musíme zvýšiť ambície, ak vôbec chceme reálne uh, mať šancu splniť naše ambície. V rámci politických cieľov komisia navrhuje dvojfázový prístup, čo sa týka cieľov do roku 2030 a to spôsobuje obavy, aj politické, a prakticky. Teda chcem sa opýtať, či ste ochotní postaviť sa tejto výzve do 100 dní v rámci novej komisie predložiť návrh legislatívy, aby sa zvýšili cieľ do roka 2030 na 55 Argumenty budú presvedčivejšie, ak ich dokážeme podložiť vedeckými poznatkami a faktami. Snažíme sa teraz sa zhromažiť tieto informácie, ktoré potrebujeme. Ja osobne by som bol veľmi prekvapený, ak by tieto informácie mali za následok eh, akýkoľvek iný záver eh, než tých 55% minimálne do roka 2030, ale myslím, že budem silnejšiu svojej pozícii, ak to budem schopný doložiť aj vedeckými analýzami, ktoré práve vykonávame. Preto e, sa komisia vyjadrila 50, e, alebo je lepšie 55, ale najskôr si to nechajme vedecky podložiť. Ale e, zúrazňujem, naozaj by ma veľmi prekvapilo, ak by to bolo niečo iné než minimálne 55% zníženie do roka 2030. A takto to musíme zanalizovať do roku 2050 najskôr a potom to posunúť späť až k dnešku. Tak ako je to s navigáciami napríklad keď musíte neskôr zabočiť tu, potom tam, musíme si to pekne postupne stanoviť eh, krok za krokom. Nemôžeme si len povedať, že toto musíme splniť do roku 2020. Musíme si stanoviť konkrétne čiastkové ciele do 100 dní, do roka, do dvoch rokov a tak ďalej. Svore. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Máme doplnkovú otázku k tomuto, kedy tento výskum bude zverejnený, tieto zistenia, kedy to očakávate. A ešte ďalšia doplnková otázka. Aj to sa týka našich spotrebiteľov. Spotrebiteľ chce byť schopný rozhodnúť sa informovanie, chce poznať klimatický dopad svojich spotrebiteľských rozhodnutí. To sa týka produktov v EÚ, ale aj produktov z dovozu z mimo EÚ. Nedávno sme boli svedkami toho, ako spotrebitelia svojim dobyto, dopytom zaistili, že globálna produkcia v malom obchode sa snaží o mnoho viac prihľadať na životné prostredie. Myslíte, že celkovo by sa mal e, zohľadňovať dopad na životné prostredie vo výrobe aj pri dovoze výrobkov z krajín mimo EÚ, nie len pri tom, čo sa vyrobí v EÚ, tak aby sme presadili zodpovednosti v celom reťazci. Ak chceme naozaj e,

jediný dôvod, prečo máme schválenú e, stratégiu o plastoch veľmi rýchlo. Bolo to práve vďaka tomu, že spotrebiteľ bol informovaný a chcel, aby sme zakročili. A som si istý, že spotrebiteľ chce vedieť, že to, čo si dáva na stôl, to, čo si dáva do úst, nevzniklo v procese deforestácie. To spotrebiteľ nechce. Ja chcem byť schopný im povedať, že toto nevzniklo z deforestácie. Zatiaľ to nie sme schopní takto povedať. Musíme teda pracovať s našimi medzinárodnými partnermi, aby sme toto do budúcna presadili. Teraz totiž 80 deforestácie je dôsledkom hľadania novej ornej pôdy, aby sa pestovali nové plodiny. Niekedy sú to potraviny, ktoré dovážame priamo, niekedy sú to e, krmivá, ktoré dávame našim zvieratám a tak ďalej. Teda musíme ešte toho veľa robiť, aby sme zvyšili informovanosť spotrebiteľa. Za Renew Nils Ďakujem srdečne. Vítam všetkých ostatných. Okrem hlavného aktéra dnesnej show Franca Timmermansa, diskusia o čistej planéte Ďalej informácie, ktoré sme dostali od komisie, tiež naznačili, že sa všetky zmeny eh, majú vykonať hlavne po roku 2030 od vtedy, keď sa to zverejnilo, sme zrejme už sa posunuli do inej situácie, ako teda vidíte ďalej cestu vpred. Boli by ste radšej, keby sa všetky rozhodnutia opierali o ETS, klimatické kroky, LUCF, RETU, aby sa začala nová trajektória okamžite s parížským cieľom a potom, čo sa vypracuje e, hodnotenie dopadov, alebo si myslíte, že flexibilita v legislatíve je dostatočná a preto by ste radšej počkali na priestor e, do roka 2030 a začali potom trajektóriu s tým nevyhnutným redukčným faktorom 10 tak ako to zodpovedá zmenám aj v iných časťach legislatívy. V tom prvom prípade pravdepodobne by ste boli kritizovaní za nekoherentnú legislatívu, že nepomáhate dostatočne firmám plánovať si investície a v druhom prípade zrejme by vás kritizovali za to, že nie ste schopní to, čo je eh, napísané jasným písmom, čo je úplne zjavné, teda ktorou cestou by ste sa uberali. Myslím, že need a mix of both budeme to musieť kombinovať. Myslím, že budeme musieť rozšíriť ETS aj na iné sektory, ako napríklad letectvo a námorný sektor, ale myslím si, že aktuálna legislatíva nám dáva možnosti, ako hľadať prísnejšie normy, emisné normy alebo niečo iné. Budeme tiež musieť revidovať našu, naše smernice o energetike, rôzne iné smernice. Mnohé smernice sa budú musieť revidovať, ale nemyslím si, že si musíme vybrať medzi jedným alebo druhým. Vždy to bude kombinácia oboch týchto variantov. Ale už nesmieme strácať čas. A mimochodom, myslím si, že priemysel si to uvedomuje. Myslím, že čoraz viac aj celé celý priemysel si uvedomuje, že budeme to musieť prísniť, zintenzívniť naše úsilie a presadiť ešte prísnejšie normy. Správa IPCC jasne sa uberá týmto smerom. Ak chceme zabrániť smerovanie oteplovania viac ako 1,5 stupňa, tak e, budeme musieť toho robiť o mnoho viac, než robíme teraz. Niekedy to bude znamenať e, zmena aktuálnej legislatívy, niekedy vytvorenie novej legislatívy, ale to si bude vyžadovať vašu pomoc, to je jasné. Európsky parlament, ale aj rada, viem, že sú schopní konať veľmi rýchlo, ak verejnosť o to žiada a ak je to nelehovo potrebné. Teda tu si nerobím starosti. Ďakujem. Bude to mať určite aj rozpočtové dopady. Could you speak closer to your mic, please? Oh, oh sorry. Uh, <coughs> if somebody turned it off. We need about 200 billion yearly. 200 miliard ročne. To budeme zrejme potrebovať zhruba. Členské štáty sú takmer rovnako skúpe ako Holandiania. Budete ich teda musieť prinúčiť platiť. Bez tých peňazí totiž sa to nepodarí splniť tieto ciele. Áno, presne tak. Ale tiež som videl list, ktorý podpísal aj rakúsky, pardon, holandský minister, kde sa tiež požaduje to zníženie o 55% do roku 2030 a 7 ďalších ministrov to podpísalo. Teda je tu na pocit na aj v Holandsku, v krajine, ktorá si veľmi dáva záležať na tom, na čo minie peniaze, ale môžem vám eh, povedať, že máme podľa mňa možnosť predložiť návrh VFR, kde sa uvedie, dobre, možno je to o niečo viac, ako ste pôvodne chceli minúť, o niečo viac než 1,00, ale bez týchto peniazí. Európa nevykoná tú transformáciu. A ak tieto peniaze investujeme, proces transformácie bude mnoho rýchlejší a potom tieto peniaze môžeme ponúknúť našim občanom, našim firmám. Myslím, že tu je možná dohoda medzi krajinami v Európe a to sa týka aj Holandska. Ďakujeme. Ďalší holandský pohľad, Tabas Eichhout zo Zelených. Ďakujem. Som za vami, pán Timmermans. Dobrý večer. Ďakujem za úvod a za veľmi inšpiratívnu prezentáciu k zelenej dohode ale rád by som sa zameral trošku konkrétnejšie na to, čo môžeme očakávať na budúci rok. Na budúci rok totiž musíme sa dočkať výsledkov. Je to posledný rok predtým, ako sa naozaj začne plniť to, čo sa dohodlo v Paríži. Vy ste povedali, že by vás neprekvapilo, ak by z analýz vyplynulo, že to musí byť o 55% menej, ale môžete teraz jasne uviezť, že to nepôjde dvojprúdovo. Zatiaľ to totiž nie je celkom jasné, keď hovoríte, že možno to bude najskôr 50 a potom 55 a to sa nestihne. Tvrdíte, že potrebujeme analýzy, ale v skutočnosti už máme dostatok analýz aj z pera komisie, že Európa už je na dobrej ceste na 46%, keď sa pozrieme na všetko to, čo sa odstavuje, už sme na minus 50%. Teda všetky analýzy, ktoré sú, už hovoria, že 50% to je nastavenie veci tak, ako sú teraz. Teda už teraz je zjavné, že to bude minus 55%. Môžete sa k tomuto zaviazať na budúci rok, eh, keď preložíte definitívne návrh, eh, tak aby sme v tom mali naozaj definitívne jasno. Um, bus is bus. Great. Bas je bas, poznáme ho všetci. Vynikajúce otázky. Ja to vidím takto. Súhlasím s vami, keď hovoríte, že nebudeme mať dostatok času na to, aby sme to vykonali dvojprúdovo, ale Keby sme to posunuli zo 45 eh, na 50 a potom na 55, tá bude zahrňať dosť rázne opatrenia. A nemôžeme predsa mať komisii za zlé, že si to chce neskôr zanalizovať, chce si zanalizovať dopady a práve o to sa teraz snažíme. A to povedala aj Ursula von der Leyen tu v parlamente. A v tomto kontexte, a to opakujem, pre mňa je dôležité aby sme mali stanovisko na úrovni EÚ, také, ktoré nám umožní byť lídrom celosvetovo. Na to podľa mňa musíme byť pripravení ešte pred eh, konferenciou COP v Glasgowe. Takáto je teda eh, v mojom vnímaní táto cesta. Myslím, že som to povedal jasne. Veľmi by ma prekvapilo, opakujem, ak by sme to uzavreli akokoľvek inak, než že je potrebný tých minus 55%, ale Myslím, že to bude presvedčivejšie, ak to dokážeme podložiť aj analýzami. Thank you for that. will not push you then further on the 2030, but I will push you further on the climate law because you will come forward with that. In... Klimatická legislatíva to bude do prvých 100 dní. Zatiaľ som počula niečo konkrétne, explicitné ku klimatickej neutralite, ale už aj aktuálna komisia má tento dohodu teda tá klimatická legislatíva, čo sa dá očakávať do prvých 100 dní. Už to zanalizovala komisia vo svojej dlhodobej stratégii. Všetky nové vozidlá, ktoré sa objavia na trhu EÚ, budú mať nulové emisie do roku 2030. Toto vyplýva z analýzy komisie. Emisie z medzinárodnej lodnej dopravy sa znížia o minimálne 88 do roku 2050 a emisie z letectva sa musia znížiť o 55 do roku 2050 takéto návrhy môžeme očakávať aj v klimatickej legislatíve, aby sme naozaj zaistili, že sektor dopravy konečne sa posunie a tiež sa e, ponecha zodpovednosť v rámci DG e, Climate e, za túto oblasť. Aj to by znamenalo veľa. Najskôr musím povedať jasne, že budeme musieť prijať e, ďalšie opatrenia v mnohých sektoroch. To sa týka aj leteckého sektora, aj námorného sektora. Možno sa k tomu však ešte vrátime. V druhom rade budem si musieť preštudovať, ako veľa sa toho dá uviezť v klimatické legislatíve. Na jednej strane totiž nechceme, aby to bolo len e, prázdna schránka, e, že tam bude iba rok a percento, ale na druhej strane Chceme mať dostatočný manevrovací priestor pre členské štáty, aby si zvolili svoj vlastný mix na základe svojich vlastných národných plánov, ako tie ciele konkrétne chcú dosiahnuť. A tento proces práve chceme teraz absolvovať. Signály, ktoré spomínate, sú jasné, to nám pomáha v tomto procese, ale ja by som chcel e, predložiť parlamentu návrh klimatickej legislatívy, ktorá zachádza čo najďalej, aby sme tam jasne uviedli nie len to, kam sa chceme dostať do roku 2050, ale tiež, čo chceme dosiahnuť e, medzi tým, teda kým sa dostaneme do roku 2050. Ďakujem pekne. Silvia Saldone za ID. Dobrý večer, vážený pán Timmermans. Aktuálna komisia je e, dosť e, poznačená celým diadím okolo Grety Thunberg. Vy ste sa vyjadrili, že klíma bude hlavnou prioritou a tiež zdravie a potrebná bezpečnosť. Ale sú s tým spojené aj náklady hľadiska dosiahnutia cieľov do roku 2050. Vzhľadom na to, že sú medzi nami ľudia, ktorí nemajú kde bývať, dajme tomu nulové emisie. To zodpovedá megatone ropy a stratám z fosilných palív. Celkovo to bude zahrňať aj 1,6 megatony. Čo to znamená? A z praktického hľadiska konkrétne znamená to 3 jadrové elektrárne, ak by sa každý niekoľko dní vybudovali Úplne nové. A to celé roky. Hovoríme tu o období 30 rokov, keď sa budú musieť budovať eh, nové náhradné eh, kapacity na budovanie eh, energie. Čína, India v posledných rokoch takmer zdvojnásobili svoje emisie CO2 o 200%. Sú ďalej krajiny v Európe, mimo Európy, dáme tomu na Balkáne, kde je vývoj podobný. E, jednoducho si musíme uznať, že to nie je chyba Európy. My v tomto procese nie sme sami. Sme svedkami e, obrovského e, marketingového ťahu. Len sa pozrime na dopady tejto novej zelenej dohody. Ciele sú nesplniteľné a sú úplne ideologické. No, ďakujem pekne. Aké slabé musia byť argumenty, keď eh, ľudia útočia na 16-ročné dievča. Aká hamba, keď vidím tweety niekoho, kto je, kto by mal byť najsilnejším mužom sveta. Je to skutočne nehanebné. Eh, je to dievča, ktorá robí len jedinú vec. Hovorí, konajte už konečne, robte niečo a hneď teraz. Greta má predsa pravdu. Ja som veľmi hrdý na naše deti, ktoré takto konajú. No a teraz je tá chvíľa, kedy treba niečo robiť. A poviem ešte jednu vec. Už dlhé roky sme počúvali, nedá sa nič robiť, je to všetko veľmi ťažké, ale obzrite sa okolo seba, obnoviteľné energie, ako ďaleko to už eh, zašlo obnoviteľná energia a už je výhodnejšia, lacnejšia ako tá stará energia. Spoločnosť sa dá zmeniť, no a teraz chcú ešte, eh, chcú eh, Talianom vysvetliť, že všetko musí ostať tak, ako doteraz. Je to akceptovateľné? Nie. No a chcete sa do Talianska a, a že vzduch sa nedá očistiť, zostane to tak, ako to je. No ak aj by eh, veda nesúhlasila, tak máme, máme úlohu pre naše deti, musíme im zaistiť a zaručiť čisté životné prostredie a na to potrebujeme tieto zmeny. Grazie, lo sopravvalutato, l'hai dato dello studio. Eh, ďakujem veľmi pekne. No ja som si eh, myslela, že ste študenta vy ste boli ako študent, ktorý by zodpovedal na otázky. Vy ste, eh, vy tu robíte len eh, propagandu, aká slabá musí byť komisia, eh, keď sa musí skrývať za devča ako Grétov. Ja by, mňa by zaujímalo, chcela by som vedieť, či väčšina znečistenia plastov v oceánoch a moriach pochádza z Ázie už sa hovorilo, že začalo šieste masové vymieranie, no a sústredíme sa na tie najfanatickejšie pozície a stanoviská. Chce, kolisia, chce komisia podporovať tých, ktorí sú proti pokroku, vrátime sa naspäť a nakone na, do kočov, alebo to budete šíriť len e, slogany? Ďakujem pekne, no skutočne si myslíte, že plastové fľaše na talianských plážach sú z Číny. To je predsa úplná sprostosť, prosím vás pekne. To sú veci, ktoré sú od nás, od Európanov. No a našou úlohou je vyčistiť si naše vlastné životné prostredie. Ja do Talianska pôjdem aj za vašimi voličmi a porozprávame sa o tom, my chceme, či chceme čisté životné prostredie alebo nie. Ak áno, niečo musíme zmeniť. Aj priemysel sa musí zmeniť, aj auta sa musia zmeniť neviem, prečo by sme nemali mať autá bez emisí. Je to možné, tak poďme to spolu urobiť. Okay. So, uh... Dobre, ďakujem pekne. Ďalšia otázka. Dobre, vitajte. Eh, Alexander Vondra, vitajte. Uh, eh, revolúcii. Je to uh, teda horúce a tá dynamika je, je obdivhodná. Začiatkom tohto roka odchádzajúca komisia povedala, že to nie je ani nevyhnutné, ani možné zvyšovať ciele v 2030. A potom v júli Ursula von der Leyen prislúbila, že predloží plán eh, na zvýšenie cieľov do roku 2030 na 55 samozrejme pod podmienkou, že ostatní sa pridajú. No a teraz sa eh, ste vystavení, eh, vystavení tlaku kvôli listu 8 krajín bezpodmienečne sa rozhodnúť pre 55%. Dovolte mi vyjadriť eh, obavy z takéto dynamiky. Ja mám obavy, že Európska ekologická dohoda, ten Green Deal, nás bude stať viac, ako dokážu naše spoločnosti zniesť. Zvýši to ceny všetkých základných eh, potrieb ako ubytovanie, kúrenie, potrava, doprava. Bude to mať negatívne dopady na rodiny so stredným príjmom, a to už nehovorím o tých najchudobnejších. Oni budú musieť niesť bremeno eh, tých zvyšujúcich sa cien. A ako sociálny demokrat je toto to, čo chcete? Chcete žlté vesty v celej Európe, Aká je vaša konkrétna odpoveď? Vy ste nám tu predniesli, povedali krásne slova, ale najskôr si to musíme spočítať predtým, než sa pustíme do práce. Poprvé, dovolte mi povedať, pán ja sa už veľmi dlho poznáme a ja musím povedať, že veľmi rešpektujem to, čo urobil, keď jeho krajina bola období diktatúry. On prijal obrovské riziko a bojoval proti tomu, no ale s týmto nesúhlasím. No, ja som preto v mojom úvode hovoril o ubytovaní, o sociálnom bývaní. A ak pomôžeme ľuďom zatepliť uh, svoje domy, možno inštalovať solárne panely, ak eh, im pomôžeme prijať iné opatrenia, za ktoré nemôžu síce zaplatiť sami, ale môžeme im pomôcť. A ak to urobíme tak, eh, účty za energii klesnú a rovnako emisie klesnú. Ja nebudem zakrývať, máte úplnú pravdu, ak budeme príjmať len eh, opatrenia pre životné prostredie bez ohľadu na napríklad daňový systém, tak samozrejme bude to znamenať eh, zvýšenie daní pre bežného občana, ale celá myšlienka spočíva v tom, že musíme tiež zmeniť naše systémy eh, zdaňovania. My musíme našim členským štátom jasne povedať, že musia, musia do úvahy aj daňové systémy a to môže mať eh, obrovský vplyv, obrovské dopady na odľahčenie života bežných, bežných ľudí. A toto sú veci, o ktorých treba hovoriť. Na druhej strane, no a toto chcem povedať celkom jasne, na druhej strane, ak neurobíme nič, tak pozrite sa, čo sa deje s našou klímou. Pozrite sa, čo sa deje. Pozrite sa, čo sa deje eh, s prírodnými zdrojmi, Pozrite sa, k akým konfliktom to povedie a kto uh, bude zomierať ako prvý, keď sa v mestách nebude dať žiť, tých najchudobnejších. Takže presne ja ako sociálny demokrat verím v túto cestu vpred. No to sú pekné slova, ale ja by som očakával e, nejaké čísla pred tým, než e, príjme nejaké sluby. No a vy ste nám tu žiadne výpočty neposkytli mi niečo urobíme, ale tí ostatní ako India, Čína, Rusko, USA, Brazília, ak sa k nám nepridajú, tak i s príkladom, to je pekný idealistický prístup, ale je neopodstatnený. Takže aké máme my páky na to, aby sme ich prinútili k tomu, aby nás sledovali? Ste ochotní im vyhlásiť vojnu, ak tak neurobia? Rovnaké argumenty sa použili keď Európska únia vytvorila jednotný trh. Úplne tie isté argumenty. E, vysoké štandardy, bude to príliš drahé, zvyšok sveta nás nebude sledovať a tak ďalej. No a tak ako aj za jednotným vnútorným dlhom, e, zvyšok sveta chce byť na našom trhu, chcú mať prístup, chcú e, obchodovať. No a naše najvyššie normy sa stanú globálnymi normami, ak budeme postupovať správne. No ale súčasne, samozrejme, Naša logika má slabiny, ak nedokážeme presvedčiť ostatných aktérov vo svete, aby išli rovnakým smerom. Ale ja som oveľa optimistickejší ako vy. Áno, Európa a, tvorí len 9 globálnych emisí, ale máme silný politický mix, ktorý môže byť presvedčivý a ktorý treba prijať. Číňania sa tiež nechcú udusiť, tiež nechcú, aby sa im minula voda No a my, možno by sme mohli s nimi prijať partnerstvo USA. Áno, federálna vláda nie je na našej strane, ale e, porozprávajte sa s mestami, so, so štátmi, tie majú úplne iný prístup. Takže máme spojencov, a môžeme budovať koalície, dokážeme presvedčiť ostatných. Ja som presvedčený o tom, že našou morálnou a politickou povinnosťou to urobiť a to aj v záujme medzinárodnej stability. Nedostatok e, politik v tejto oblasti vytvorí konflikty, spôsobí to vojny o vodu, ak nesmeníme spôsob organizácie našej spoločnosti. Ďakujem pekne za GUE Silvia Rally. Pani Modich, ďakujem pekne za slovo je dosť zaražajúce, e, keď sa čaká ešte stále teraz na vedecké poznatky o tom, či do roku 2030 naozaj by mali byť minimálne 55% cieľe zníženia emisí. Tieto vedecké poznatky už sú, totiž ak chceme, aby finančné toky a investície sa uberali správnym smerom, mali by sme čo najskôr rozhodnúť, ako má vyzerať ekologické e, životné prostredie v roku 2050. Žiadne investície totiž e, nepôjdu zlým smerom musíme si e, stanoviť, aké chceme dosiahnuť cieľe a potom sa prilákajú investície. Chcem sa opýtať na biodiverzitu však. Už e, sme sa pýtali viacerých kandidátov na e, posty komisárov a nejako som nestratila svoje obavy o stratu biodiverzity. Isté, že biodiverzita má svoju vlastnú hodnotu, ale významnú súčasť tohto boja v záchranu klímy práve zohráva v tomto boji biodiverzita. Musíme sa snažiť zaistiť záchranu našu biodiverzitu. E, program biodiverzity e, chcete predstaviť v novej podobe, ale čo je v tom nové? Máme záväzky, máme programy, a zatiaľ však sú to veľké nedostatky. E, polnospodársky komisár sa nedokázal nejako konkrétne vyjadriť, ako sa bude zachraňovať biodiverzita v polnospodárstve. Čiže teda, čo chcete konkrétne urobiť? Čo sa zmenilo v tomto programe, aby sa to smerovanie naozaj napravilo a aby sa biodiverzita naozaj chránila? V tej prvej otázke, indikácie, ktoré hovoríte, sú jasné, 55%, to si pozorne zaznamenám a čím jasnejšie to bude, tak tým jasnejšie na to bude rezonovať na Európskej komisii. No a čo sa týka otázky, biodiverzity, tak eh, je tu riziko, eh, že stratíme milión z 8 miliónov druhov, ktoré tvoria naše prirodzené životné prostredie. 1 milión, keď sa pozrite na koralové útesy, tak polovica z nich eh, už vyhnula alebo vymiera. Keď sa pozriete na deforestáciu, čo to robí, aké sú dôsledky pesticídov a tak ďalej, máme skutočne krízovú situáciu a myslím, že nás čaká taká národná obroda o strate biodiverzity, tak ako bolo pred, 5, pred pár rokmi ohľadne klimatických zmien v Paríži. No a tieto dva úkazy sú úplne prepojené. My deforestáciou znižujeme kapacitu absolvovať CO2 a to má vplyv na vymieranie druhov. Takže ja chcem, aby Európska únia bola dobre pripravená na intenzívny dialog s týmto parlamentom, na ďalšiu konferenciu v Číne v oktobri budúceho roka, tak aby sme mali konkrétne príklady na svete, eh, aby sme ukázali zvyšku, zvyšku sveta, že musíme konať na ochranu biodiverzity. A ja si tiež myslím, že Junckerová komisia prišla s plánom na boj proti deforestácii a to môže byť neoddeliteľnou súčasťou, pretože na to, aby sme to urobili, potrebujeme medzinárodné pravidla eh, partnerstva. Potrebujeme, aby tie krajiny, ktorých je tento problém najhorší, boli súčasťou riešenia. Na to musíme prijať aj náš diel zodpovednosti, vrátane našej spotreby, aby tá nemala negatívne dopady na biodiverzitu. Ďakujem pekne. E, systém, v ktorom sa toto presadzuje, tam práve je opačný efekt Žiaľ, aj v mnohých iných eh, členských štátoch eh, takéto verejné projekty alebo dotácie zo štátneho rozpočtu naďalej majú takéto dopady, že sa z nich dotujú vlastne fosílne eh, paliva nielen, že brzdia pokrok, ale práve dokonca ešte oživujú tie zastaralé metódy. Teda je to proti našim cieľom. Ako chcete ovplyvniť to, aby sa to zmenilo? aby sme teda všetky investície naozaj nasmerovali e, k plneniu tohto spoločného cieľa. Vieme, že v týchto otázkach je potrebná jednomyselnosť v rozhodovaní. Ste ochotní um, požadovať e, napadnutie tohto systému rozhodovania, ak si to bude situácia vyžadovať? No, ďakujem pekne. Myslím, že v niektorých oblastiach, hlavne čo sa týka zdaňovania a energetiky, e, potrebujeme využiť možnosť, ktorú vytvára zmluva, a to je taký ten mostík, pasarel, a to je prechod od jednomyslenosti ku hlasovaní kvalifikovanou väčšinou. Ale ešte zásadnejší bod, v tom, čo hovoríte, že ja budem mať zodpovednosť za to, aby som zaistil, že komisia ako celok nebude robiť protichodné veci. No a to bude mojou najťažšou úlohou interne zaistiť, aby všetko, čo robíme, bolo kompatibilné s našim cieľom eh, byť klimaticky neutrálny do roku 2050 a eh, zabezpečiť biodiverzitu a všetky ostatné úlohy, ktoré máme. Ja nemôžem dnes dobrým svedomím povedať, eh, že sme sa nám podarilo odstrániť všetky protichodné politiky Európskej komisie. komisie. Zatiaľ sa nám to nepodarilo. No a takže máme všetci úlohu No, pretože európsky partnery v Európskom parlamente e, rôzne výbory majú rôzne smerovania, rôzne názory a preto treba zaistiť od teraz, aby všetko, čo robíme, bolo e, v záujme cieľa vytvoriť udržateľnú spoločnosť, kde všetci e, budú na jednej strane a na to musíme revidovať viaceré politiky. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k druhému kolu otázok a začne EPP a Roberta Mecola. Ďakujem pekne za zníženie e, znečistenia plastami v oceánov. To je jedna z priorit. My sme e, prijali prvý krok, zákaz plastov na jedno použitie a teraz musíme ísť ďalej. Ja súhlasím s tým, čo ste povedali predtým o plastových fľašiach na plážach, ale v konečnom dôsledku uh, uh, tu potenciál uh, že e, že, že kvôli prúdom plasty sa presúvajú na pláži iných e, krají, e, krajín. Recyklovanie a určite na recykláciu nie je uzateľné a nie je to dobre nadizajnované a nerobí to nič pre životné prostredie. Len to zvyšuje emisie CO2, že sa to prevezie na druhý koniec sveta, kde sa to zase spáli. Takže myslíte, že je čas na globálny zákaz tých najškodlivejších plastov na jedno použitie a môžete prijať záväzok, že Európska únia to bude presadzovať cez medzinárodných partnerov a medzinárodné fóra. Krátka odpoveď, áno. Ale poviem k tomu ešte niečo. My budeme musieť prijať nové opatrenia, pretože e, sa neustále učíme a zistujeme to, aké nebezpečné sú napríklad E, mikročastice plastové. Vždy, keď sa objaví nejaký e, nový výskum, tak e, to ukazuje len čoraz väčšie hrozby pre naše zdravie a životné prostredie. Musíme urobiť niečo aj s obalmi a obalovými materiálmi. Musíme ďalej zakazovať obaly a zajistiť, že sa nebude používať, nebudú používať obaly, ktoré majú, obsahujú tie plasty na jedno použitie. Rovnako treba zaistiť, že my dokážeme spracovať náš zvláštny odpad. Myslím, že je dobrý, dobrý prístup Číny, že už neakceptujú eh, európske plasty. Ale teraz sa to zase presúva do tretich krajín a to je hamba. My by sme mali eh, sa postarať o náš vlastný odpad. No a jediným spôsobom je, že ho nebudeme mať, pretože najlepší odpad je taký, ktorý vôbec nevznikne. No a ja som za recykláciu, ale to nie je optimálne riešenie. Optimálne riešenie je nemusieť vôbec recyklovať, pretože to nepoužijeme. A ak, to, ak niečo použijeme, tak to opätovne použijeme bez recyklácie. A takže preto musíme sprísniť politiky a ja rátam s vašou podporou v stanového tejto oblasti. Ďakujem pekne. A teraz sa eh, rovnosť Európska komisia momentálne finalizuje eh, eh, smernica o kvalite. No a v roku 2019, ako ste povedali, na úvod sa ukázalo, že znečistenie vzduchu spôsobuje stovky tisícov úmrtí v Európskej únii a to je veľmi znepokojivé pre obyvateľov mojej krajiny Malty, ostrova Gozo, Samozrejme je tu problém eh, dodržiavania a dohľadu nad dodržiavaním v členských krajinách. Pustili sa konania o porušenie zmluvy proti, uh, proti štátom, ktoré to nedodržiavajú. To je posledný krok. Avšak uh, je to riešenie pre tých, ktorí sú už teraz vystavení uh, vysokým, uh, vysokým, vysokej miere uh, vzduchu. Takže ako vy budete postupovať preto, aby sa tá legislatíva lepšie implementovala a dodržiavala? No, uh, Pravidlá sú jasné a musíme urobiť viac, aby pravidlá boli dodržiavané. No a samozrejme komisia musí nájsť a najskôr ešte dialógom s členskými štátmi, ale ja si myslím, že členské štáty to samotné podpísali. Sú to je to legislatíva, ktorá je potrebná, ale jednoducho sa neuplatňuje v mnohých členských štátoch. Takže myslím, že komisia bude musieť to sprísniť, otvoriť konanie o porušenie zmluvy a ja myslím, že bude mojou osobnou zodpovednosťou, aby som zaistil, že sa tak aj stane. Ďakujem pekne a teraz za skupinu SAD Miriam Tali, Nech sa páči. Ďakujem, pán podpredseda Timmermans, eh, zvolená predsednička Ursula von der Leyen, slúbila, že eh, zostaví komisiu, ktorá sprísni ambície EÚ eh, e v roku 2030, ale zdá sa, že momentálne ten cieľ neobsahuje emisie skleníkových plynov z lodnej dopravy a ešte stále táto oblasť má výnimku. Emisie z lodí tie, ak budú regulované, tak No, prekonajú akékoľvek iné snahy v ekonomike, čo sa týka dosahovania e, uhlíkovej neutrality. A vy ste spomenuli okrem letectva a e, námornej dopravy ďalšie opatrenia, ale vo vašich písomných odpovediach ste spomenuli, že budete konať na e, základe akékoľvek návrhu Európskeho parlamentu, to znamená, čakáte od nás, že navrhneme zaradiť do ETS lodnú dopravu. A ja, ja by som chcel apelovať, aby ste nečakali na stanovisko Európskeho parlamentu. Pýtam sa, ste pripravení uh, prísť s legislatívnym návrhom e, rozšíriť ETS e, Európskej únie aj na letnú dopravu v rámci nadchádzajúceho preskúmania ETS, aby sme dosiahli ciele EU, ktoré si EU stanovila na zníženie skleníkových plynov do roku 2030. A veľmi dôležitá otázka, ako podpredseda komisie zodpovedný za klimatickú zmenu, ako zabezpečíte, že DG Klima, generálne riaditeľstvo komisie, bude mať plnú zodpovednosť a bude viesť všetky snahy týkajúce sa implementácia budúceho preskúmavania systému EU ETS, vrátane rozšírenia EU ETS na lodnú a leteckú dopravu. Odpoveď. Veľmi jasne by som chcel odpovedať eh, na tú ostatnú časť, čo ste spomenuli, tú odpoveď, alebo teda túto otázku som už nespočul, odpovedal som na ňu, ale možno nie celkom jasne. Takže zopakujem, pod môjim vedením uh, DG Klima bude e, niesť zodpovednosť, čiže bude gestčným e, generálnym riaditeľstvom, nie DG Transport, takže za to beriem plnú zodpovednosť, to pôjde podo mňa. Tá otázka lodnej dopravy, áno, ETS by sa mal rozšíriť na lodnú dopravu, ale potrebujeme širší mix politik, pretože ja chcem mať e, tiež ekologické prístavy a chcem, aby um, lode využívali elektrické prípojky v prístavoch, namiesto toho, že proste vyrábajú elektrínu najhorším a najznečistujúcejším možným spôsobom. Ja nechcem, aby sa E, prístavné mesta hrozili príchodu každej výletnej lode, ktorá jednoducho e, chrli tie kúdoly černého dymu a tým vyrába elektrínu. Čiže ja chcem, aby tie lode vypli motory, keď prídu do prístava, pripojili sa na elektriku, ktorá, ktorú vyrábame čistejšie. Ale toto je len jeden z, jedno z opatrení. My, my budeme skúmať ďalšie možnosti opatrenia, napríklad emisie z lodí, e, aké sú, aká je kvalita a čistota motorov. Čiže toto všetko bude treba začať skúmať, pretože už to nie je priateľné, aby sektor lodnej dopravy bol jednoducho mal výnimku z týchto, pretože tie, tie lode, pardon, tie motory, tie spalujú veľmi, veľmi znečistujúce palivo. Emisie sú absolútne hor- horibilné, takže už, už nedáva zmysel, aby tento sektor bol vylúčený. Dobre, e, hovorí pani Dali, ja som z Malty a ja veľmi dobre chápem, o čom hovoríte, keď spomínate tie výletné lode, ktoré prídu do prístavu a potom tam jednoducho produkujú tieto uh, E, toto znečistenie. Takže e, ja očakávam, že komisia bude v tejto veci konať a bude konať sama. Ale spomenuli, spomenuli sme aj kvalitu ovzdušia a je ďalší veľmi dôležitý sektor tý, a súvisí s dopravou a to je cestná doprava. A momentálne štandardy e, CO2 tie sa ukázali byť najúčinnejšou formou regulácie. Budete proti plánom alebo návrhom na to, aby sme zaradili aj cestnú dopravu do e, systému EU ETS? A ďalej chcem vedieť, ako zabezpečíte e, vynúcovanie existujúcich štandardov e, a ich uplatňovanie výrobcami vozidiel a ako chcete využiť napríklad batérie na čistejšiu čistejšiu dopravu, so zohľadním samozrejme celého životného cyklu batérií, e, od ich výroby cez skladovanie až po vyraďovanie. E, ja skúsim odpovedať, hovorí pán Timmermans, stručnejšie. My samozrejme budeme, e, budeme presadzovať tú našu legislatívu veľmi dôsledne. Ja si myslím, že automobilové odvetvie jednoducho už nemôže spať na Vavrínoch, už musí z toho gauča zliesť a bude musieť začať tvrdo makať, pretože e, máme tu určité záväzky a tie bude treba plniť. ETS a zaradenie cestnej dopravy do ETS v princípe nie som proti tomu, ale e, domnievam sa, že to musí byť súčasť, čiže to malo byť súčasť nejakého, nejakého mixu politík, Nemožno však e, súčasnú výnimku e, brať ako akési povolenie e, produkovať o mnoho viac emisí, než je primerané. A tu bude treba stanoviť určité emisné normy a vynúcovať ich plnenie. To neznamená, že ETS, zaradenie dopravy do ETS, cestnej dopravy, že by to nemohlo, nemalo byť súčasťou politického mixu, ale nie je to jediná možnosť, ktorú máme, ale každopádne treba dať jasne návo, že situácia doteraz už nie je priateľná. Batérie. Hm. Maroš Ševčovič e, za Junckerovej komisie odvedol obrovské množstvo práce e, v e, teda voči automobilovému sektoru potrebujeme viac batérií a momentálne je obrovský, obrovský tlak na to, aby sme v Európe začali využívať batérie druhej generácie, aby sme nevyužívali prvotné Mm, suroviny, ktoré môžu viesť ku konfliktom inde a Skrátka, máme tu nov, novú generáciu batérií, ale v konečnom dôsledku e, batérie nie sú jediným riešením pre ukladanie e, udržateľne vy, vy, e, vyrobené elektriny. Musíme sa pozrieť aj na, na, aj na vodík, ktorý pravdepodobne bude veľkou, alebo veľkou možnosťou. Poprosím vás, pripomína predsedajúci, aby ste kládli jednu doplňujúcu otázku a nie štyri, pretože ináč potom neviem <laughs> vynútiť dodržiavanie času. Za Ríňu teraz Frederik, pán Frederik Federley. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hovorí pán Federley, pán výkonný, pán dezignovaný výkonný podpredseda komisie. Ja Uh, prejdem do jazyka, ktorým nehovoríte, ale som si istý, že o pár, o, o pár rokov ním budete <laughs> hovoriť. Pre mňa to je jednoduchšie hovorí rečník. Takže moja otázka sa týka rovnováhy. My máme pred sebou naozaj veľkú úlohu za nášho volebného a vášho funkčného obdobia. Máme tu veľa víziev, ktoré presahujú hranice našich krajín a vidíme, čo sa deje eh, v amazonskom pralese a sledujeme to so zhrôzou. A Možno sú nejaké nástroje, ako riešiť situáciu tam, ale určite sektor polnohospodárstva je oblasťou, kde budeme musieť podniknúť veľmi jednoznačné kroky, aby sme napríklad zabránili odlesňovaniu v Amazónii, ale odlesňovanie je problém aj v Európe a z dlhodobého hľadiska budem, budeme musieť riešiť túto otázku aj doma. Čiže ako legislatívne nájsť eh, ten, ten zlatý stred, tú rovnováhu, kde ehm, zabezpečíme e, zachovanie biodiverzity a zároveň užitočného a produktívneho lesníctva? Odpoveď, e, opravte ma, ak poviem niečo nesprávne, ale pokiaľ viem, tak v Európe je teraz viac lesov než pred desiatimi rokmi, čiže v Európe nedochádza k odlesňovaniu, samozrejme, keď to spočítame, ale nestačí to, potrebujeme samozrejme stratégiu opätovného zalesňovania a zároveň musíme nastaviť cieľe v tejto oblasti tak, aby neboli v rozpore s inými. Samozrejme, um, zalesňovanie, ja neviem, mokradí nemá, nie je zmysluplné, pretože tie mokradí tiež potrebujeme, ale musíme nájsť nejaký spôsob, ako e, vybudovať tú e, stratégiu Európskej únie tak, aby sme napomohli e, opätovnému zalesňovaniu. A ľudia z oblasti správy lesov, lesníci budú musieť spolupracovať. Ak to chceme spolu e, urobiť a spolu vybudovať lepšiu Európu, tak e, musíme spolupracovať s týmito partnermi a e, potom sú tu tie presahy do zahraničia. Keď sa pozrieme na odlesňovanie, 80% lesov, ktoré boli zlikvidované, boli zlikvidované kvôli polnohospodárstvu. Keď som bol v New Yorku, um, rozprával som sa, Amazon, rozprával som sa s brazilským prezidentom a on mi povedal, že 15 odlesnenej pôdy sa reálne využije na polnohospodárstvo. Čiže to je obrovské, obrovské plýtvanie, ktoré z hľadiska straty biodiverzity a e, zhoršenia e, uhlíkovej bilancie teda k čomu dochádza pri tom odlesovaní, čo je, čo je absolútne hrozné. A my e, musíme spolupracovať s krajinami, ktoré sú trocha mm, neochotné, pretože oni vidia skôr tú ekonomickú stránku a musíme to možno riešiť cez produkty, ktoré dovážame do Európskej únie a e, presvedčiť ich, že možno by sme radi kupovali iné produkty, ktoré nebudú vyžadovať to odlesňovanie. Možno nejakým takýmto spôsobom to postaviť. E, pán predseda mi chcel dať slovo, hovorí e, pán Federley, ale budem pokračovať. Čiže e, veľmi zaujímavé je aj to hľadať, e, zistovať, kde je ďalšia fáza v tom vývoji. A z hľadiska biodiverzity, to je samozrejme jedna strana, ale napríklad odpadové produkty, tie by sa dali využiť v energetike, teda že by sme prepojili niekoľko rôznych odvetví a ja neviem, ukladali uhlík inde než v lesoch. Čiže my sa snažíme dopracovať k situácii, kde budeme produkovať negatívne emisie, čiže myslím, že plánujete, tak to je otázka, plánujete urobiť e, ekonomiku tak, aby produkovala negatívne emisie? Odpoveď, no <laughs> je to možnosť. To, že je niečo bio, neznamená, že je to dobré. A keď hovoríme napríklad o biopalivách, tie spôsobili obrovské škody za uplynulé 10 ročia, čiže potrebujeme biopaliva tretie generácie. V takom prípade môžu byť konštruktívnou súčasťou nášho energetického mixu, lebo niektoré nie, niektorí hovoria o letectve. Budeme musieť, budeme musieť uvažovať o e, nových bio... Ja nevidím totiž to elektrické letectvo ako nejakú krátkodobú alternatívu. Emisie musíme znižiť iným spôsobom, čiže môžeme skúmať napríklad alternatívne paliva, ale samozrejme zmysluplné e, v letectve. A v tomto kontexte biopaliva áno, ale tretie generácie, tie by mohli zohrávať zaujímavú úlohu v mixe, ale e, nesmieme um, plošne schváliť niečo, čo má pre, predponu bio, pretože to nemusí vždy znamenať, že je to dobré. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za EPP pani Meret McGuinness. Pán predseda, ďakujem vám za slovo. Pán Timmermans, ja sa chcem vrátiť k tým vašim písomným odpovediam. Mňa zaujalo to, čo ste povedali o polnohospodárstve, pretože uh, veľmi sme o ňom doteraz nehovorili. Vy ste zaviedli novú politiku, ktorá, teda farm to fork, teda z <laughs> farmy na tanier, Možno som to veľmi nepochopila, možno by ste mi vedeli odpovedať presnejšie, ako táto politika bude v súlade s ostatnými. Um, tu v oblasti polnospodárstva a potravinárstva uplatňujeme istý súbor politík, v obchodnej oblasti iní a niekedy sú v konflikte. Ako chcete riešiť tento konflikt, konflikt politík? Lebo napríklad uh, keď e, uplatňujeme princípy hospodárskej súťaže, tak to niekedy má negatívny vplyv na životné prostredie. Teda konkurencia tlačí ceny nadol pre spotrebiteľa, áno, ale e, proste tie externality tam zostávajú. Akým spôsobom chcete riešiť toto? Odpoveď? Tak e, najkračšia odpoveď na vašu poslednú otázku je, ostatnú otázku je, čas ukáže, ale skúsim to zobrať od začiatku. Ja som vzhľadom k mojim e, profesionálnym skúsenostiam. E, ja, ja pracujem v oblasti spoločnej polnospodárskej politiky od druhej polovice 80. rokov. Taký som starý. A vždy som, a to sa opakuje do nekonečna, vždy som videl, že tí polnospodári, ktorí um, trpia, využívajú ako argument politiky ktoré, z ktorých profitujú iní a majú z nich veľa peňazí. Ešte stále sa nám nedarí tento problém vyriešiť, teda že politiky e, preferujú niektorých a to masívne. A ten politický posun, ktorý začal Phil Hogan, ten si myslím nás e, obracia správnym smerom. A ja viem veľmi dobre, že udržateľné životné prostredie nie je možné bez spolupráce polnohospodárov. Môžu byť na tej strane problému, ale môžu byť na strane riešenia, že nemusia byť tým problémom, ale určite musia byť súčasťou riešenia, pretože bez, bez nich to nepôjde. A ja si myslím, že v úplných začiatkoch spoločná polnohospodárska politika mala ako jeden z cieľov po druhej svetovej vojne zabezpečiť dostatok potravín pre, pre e, hľadúce obyvateľstvo. Ale teraz ten cieľ je skôr v tom, aby sme mali udržateľný zdroj potravín pre našich občanov, pre toto tisícročia. Tu budeme potrebovať, vzhľadom k tomu, že cieľ sa zmenil, aj zmenu politiky. A um, bude treba samozrejme zvažovať, koľko, um, koľko um, hnojív reálne potrebujeme, či um, nezmeniť postupy napríklad v živočišnej výrobe, koľko pesticídov ešte reálne alebo minimálne potrebujeme a nevedeli by sme aj toto množstvo znižiť, aký je dopad um, aké sú doprady o presahy inde, odkiaľ získavame krmivo pre zvieratá a uh, nemá to vplyv na nejaké iné ciele, ktoré by sme chceli dosiahnuť, napríklad zabraniť odlesňovaniu. E, tie potraviny, ktoré chceme pre občanov zabezpečiť, sú dosť dobré, nevedeli sme zlepšiť kvalitu. A jedna z vecí, ktorú ste spomenuli a ktorá podľa mňa jedným z tých komplikovanejších problémov je, dá sa postaviť argument tak, že úspech spoločnej polnospodárskej politiky je v tom, že máme čo najkvalitnejšie potraviny za čo najnižšie ceny, a je tu isté garancie, ale v istej chvíli si treba povedať, neplatíme príliš málo Mm, Pozrieme sa na ľudí, ale povedzte to ľuďom, ktorí nemajú veľa peňazí, že? Pretože títo ľudia vás jednoducho vyženú z domu, keď im to poviete, keď takéto niečo navrhnete. Ale tá situácia, e, ako je teraz, e, nezabezpečuje mnohým polnohospodárom dostatočné príjmy a to spôsobuje e, obavy. Bez našich polnohospodárov, a tu by som to chcel zopakovať, nedosiahneme tie naše ciele udržateľnosti a my musíme nájsť takú konfiguráciu v SPP, aby sme to boli schopní urobiť, aby zároveň naši polnospodári mohli konkurovať e, spravodlivo aj na medzinárodnej e, sfére. Takže tie reformy, ktoré zaviedol Phil Hogan, týmto smerom idú. Pozrieme sa, či ich nevieme zlepšiť aj s uplatnením princípu e, od polnospodára na tanier, či priamo. Doplňujúca otázka. Mne nie je celkom jasné, hovorí pani McGuinness, ako to presne súvisia. Neodpovedali ste na moju otázku ohľadom zákon o hospodárskej súťaži. Teda čiastočne áno, ale nie úplne, ak môžem. Myslím, že ešte mám pár sekúnd. E, fundamentálne máte pravdu v tom, že polnospodári a ich príjmy sú absolútne na dne. Niektorí zarábajú obrovské peniaze, ale väčšina zarába veľmi, veľmi málo. A to, e, povedali ste na začiatku, všetci radi chodíme do prírody a na vidiek, áno. Ja dokonca žijem na farme a rada by som tam žila, ale zase <laughs> potrebujeme zarábať. Takže E, vy ste zodpovední za budúcnosť polnospodárov, takže čo im poviete? Lebo e, ja si pamätám vaše rady v 80. rokoch, e, kedy sme im, a vy ste im radili, vytrhať živé ploty, používať hnojiva, využívať melioráciu. Takže čo im poviete teraz? odpoveď? No, ja určite mám pocit osobnej zodpovednosti v tom, že chcem ísť za nimi, chcem s nimi hovoriť a chcem im ukázať, čo presne by toto znamenalo, tento plán e, od, od polnospodára na tanier, farm to fork, ako napríklad znižovať e, využite pesticídov a hnojiv. Um, a Siko Mancolt tiež e, musel ísť za polnospodármi, Sherry takisto a to je súčasť jednoducho tej postupujúcej európskej integrácie a my v tom budeme musieť pokračovať. Ja si naozaj úprimne myslím, že tie ciele eh, SPP, ktoré sú zakotvené v zmluvách, sú dnes eh, ešte platnejšie než v minulosti, ešte relevantnejšie. My potrebujeme, aby sme mali na stole potraviny, ktoré sú produkované udržateľne, aby sme mali polnospodárov, ktorí môžu udržiavať tu tie vidiecké oblasti a zároveň môžu mať eh, konštruktívny vzťah s tými metropolitnejšími oblastiami Európskej únie. A toto jednoducho bez polnospodárov nedosiahneme. A teraz to hospodárskou súťažou nebolo mi celkom jasné, čo hovoríte, priznám sa. Teda vy hovoríte, že kom- konkurujú si cenami potravín, ktoré im nedávajú dostatočné príjmy, že? alebo teda konkurujú potravinám z krajín mimo Európskej únie, no tak to budeme musieť skúmať. A budeme musieť hovoriť aj s našimi medzinárodnými partnermi, pretože oni majú problém, ak väčšina týchto potravín, ktoré sa k nám e, e, dovážajú, vzniká vďaka ešte väčšiemu odlesňovaniu. To my nechceme. Čiže a toto je vec, ktorú bude treba riešiť v obchodných rokovaniach a ja si myslím, že aj v rámci rokovaní s Mercosurom sme celkom inteligentne tento problém do tých rokovaní dostali. Okay, Ďakujem, pokračuje predseda. Pán podpredseda, ja vás ešte raz poprosím, aby sme skúsili dodržiavať tie dve minúty a potom jednu minútu. Zajsada teraz dostane slovo pán Chavi López. Vítajte, vítajte v parlamente. Ešte raz vás tu teda vítam. Pán podpredseda Timmermans, vy ste tu dnes zopakovali potrebu ekolo- spravodlivej ekologickej transformácie, ktorá nenechá nikoho e, bokom. A v socialistickej skupine sme túto otázku riešili v uplynulých rokoch mnohokrát a e, my chceme samozrejme byť ambiciozni v dekarbonizácii hospodárstva, ale zároveň tá transformácia e, musí byť taká, aby ten náš spôsob života neovplyvnila negatívne, respektíve musí byť spravodlivá. To je to správne slovo. Tak, aby sa rozdelili náklady tejto transformácie eh, medzi eh, aktérov, ale takisto, aby sa rozdeľoval prínos. To znamená, aby ten eh, ekonomický rast a zamestnanosť, aby sa to proste dostalo aj medzi ľudí. Čiže tá, tá, spravodlivosť tej transformácie, ktorej gestorom ste teraz mali byť, s tým ja plne súhlasím. Máme tam aj fond, ktorý to bude riešiť, ale teraz je otázka, či budeme riešiť sociálne dopady tejto transformácie. Nehovorím teraz o technológiách alebo o nejakých veciach. A Eh, treba si povedať, že tu sú nové veci. Mm, nechcem, aby sme recyklovali eh, pre ehm, ten fond eh, spravodlivej transformácie iné fondy, aby sme využívali peniaze z iných oblastí, kde to potom bude chýbať. Čiže chcem sa spýtať, či tieto, tieto financie nepôjdu na úkor, ja neviem, splnenia našich cieľov v energetickej alebo klimatickej oblasti odpoveď. Ja sa nachádzam v relatívne e, šťastnej situácii v tom, že Valis Dombrovskis už na túto otázku odpovedal, keď tu dnes bol, alebo keď v parlamente dnes bol. Samozrejme, že pôjde o nové peniaze, takže ja to len vlastne potvrdím a uvidíte, že komisia hovorí jedným hlasom, ale teda pôjde o nové peniaze, ale okrem toho musíme zabezpečiť to, aby vznikol, ja by som to nazval mechanizmus, aby sa zabezpečilo, že všetky mechanizmy a prostriedky v Európskej únii budú napriamené jedným smerom. Ja viem, že ak ehm, niektoré z tých nástrojov, ktoré využijeme, využijeme pri tejto transformácii, um, budú investičného, investičnej povahy veľmi blízko trhu, ako napríklad Junckerov fond, tak e, potom bude možné mobilizovať aj súkromné prostriedky. Ale v niektorých oblastiach jednoducho e, e, prekvalifikácia, hej, maloletých, pardon, ehm, pardon, baníkov, <laughs> rekvalifikácie baníkov, aby sa uplatnili aj tejto novej ekonomike, tak to sú peniaze, ktoré pravdepodobne nebudú chcieť investovať súkromné osoby alebo firmy. Takže potom bude treba využiť e, európska štátne prostriedky. Toto chceme, aby, aby bolo súčasťou e, Fondu spravodlivej transformácie. Chceme podporovať spolufinancovanie na národnej úrovni. Tiež to chceme prepojiť e, s fondami, ktoré sú k dispozícii. Plotvorský fond, štruktúrálny fond, kohezné fondy. fondy a tiež zaistiť, aby prostredstvom zapojenia Európskej investičnej banky, ktorá bola veľmi úspešná v rámci EU, e aby boli dostupné finančné zdroje na to, aby táto transformácia k zelenej ekonomike naozaj prebehla. Myslím, že to môžeme zvládnuť. E, myslím si, že bez to, aby sme presvedčili ľudí, že je treba sa zmeniť a nedosiahneme. Táto zmena nebude pre nich stratou, bude to pre nich ziskom. Mnohých ľudia v našej spoločnosti majú pocit, že zmena znamená posun k horšiemu, že niečo stratia. Nie, my ich musíme upozorniť, že to môže znamenať aj e, zlepšenie podmienok, nielen z hľadiska životného prostredia, ale aj, dajme tomu, kvalitnejšie práce. Ďakujem veľmi pekne e, k tým, čo ste, k tým prostriedkom, čo ste povedali. Ja by som e, chcel ešte doplniť nový zdroj, ktorý um, bol spomenutý už predtým aj v písomných um, odpovediach. To je to, to mechanizmus e, prispôsobenia sa zmenám a e, tu treba napríklad zohľadniť aj tzv. ekologický dumping a um, ak niečo tak komplikované ako toto uh, nastáva, a vy to budete uh, zastrešovať ako podpredseda komisie pre uh, Európsky ekologický dohovor, tak uh, Zároveň musíme hľadať spôsob, ako eh, mať opatrenie nastavené v krátkodobom horizonte, a tento parlament už eh, vyhlasil predtým, že zdroj, zdroje fondu na prispôsobovanie sa dekarbonizáciu mali byť z vlastných prostriedkov Európskej únie. Ja s vami súhlasím, musíme k tomu príjmať aj našich medzinárodných partnerov. My sa zavezujeme um, obmedziť emisie do roku 2050 do 55 Plánujeme vykonať konkrétne opatrenia, to bude mať dopad na našu ekonomiku. A ak teda sa príjmú podobné opatrenia, uberajúce sa tým istým smerom dobré, tak sa na to mm, vydáme spolu. Ale ak nie, tak nebudeme mať na výber, budeme musieť chrániť našu spoločnosť, našu ekonomiku a tým pádom sa bude musieť uvaliť táto daň na uhlík na hraniciach pri dovoze. Budeme to musieť analyzovať veľmi dôkladne. Myslím, že je potrebné, keď sa len zamyslíme nad tým, ako by to uh, išlo, e, že by sme ocel produkovali s využitím vodíkového pohonu. Už to nie je úplná utopia. Dá sa to keby sme to porovnali potom s oceľou, ktorá sa produkuje v Číne, dováža sa sem, tá, čo by sa všetko ušetrilo bez toho, aby sa táto oceľ musela sem dovážať, to by stalo za zváženie a v prípade, že teda sa nezhodneme, dajme tomu s Čínou v tomto prípade, tak si to bude vyžadovať práve dáne z dovozu. Ďakujem pekne. Náš za zelených. Ďakujem, pán komisár. Hovoríte o transformácii, ktorá má byť spravodlivá Vaše slova sú teda pekné, ale žiadame o činy. Vaša krajina bola odsúdená za nečinnosť v oblasti klímy. Francúzsko a Nemecko taktiež zažalovali ich občania a zhruba 15 mladých ľudí, okrem iného Greta Thunberg, zažalovali Európsku úniu pretože nekonanie v oblasti klímy je porušením ľudských práv. Sľubujete nám Európsky ekologický dohovor, ale nie je to ani koherentné, ani ambiciozne. Kde tu je koherentnosť? Keď sa pozrieme na všetky vedecké správy, Európa pritom e, investuje naďalej do plynu, tvári sa, že je za transformáciu a pritom sa naďalej investuje do fosílnych e, palív. Kde je koherentnosť? Produkty z deforestácie, ktoré ste spomenuli, sa predávajú tu v Európe, na našom území, na našom jednotnom trhu. Vážny pán komisár, kedy chcete zastaviť priame a nepriame dotácie fosilným palivám, najmä plynu? zavezujete sa e, presadiť platnú a záväznú legislatívu, aby mm, aj firmy v tretich krajinách dodržiavali normy, ktorým sa musia podrobiť naše firmy. Ako som sa už vyjadril, myslím, že jedna z najdôležitejších úloh, ktorú bude mať, bude zajistiť koherentnosť našej politike. A nezastieram, že to bude veľmi ťažké. Aj vy ste poukázali na komplexnosť tejto témy nerobím si ilúzie, že presadím koherentnosť eh, do prvých 100 dní, to nie. Ale mm, zistiť, kde sú tie nekoherentné časti a potom navrhnúť eh, legislatívne iné kroky, aby sa táto nekoherentnosť odstránila. To bude jedna z najdôležitejších, ale zároveň najvýznamnejších úloh eh, môjho portfólia. Keď tvrdíte, že zemný plyn je problém, áno. Nie je to udržateľný zdroj energie, ale zemný plyn bude súčasťou transformácie, ktorú musíme e, vykonať na ceste k udržateľným zdrojom energie. Tiež hovoríte o infraštruktúre. Ja viem, že sú projekty, vy ste spomenuli Holandsko, viem, že sú mm, projekty e, na e, premenu tejto infraštruktúry, aby dajme tomu sa vyžval vodík aby sa teda prepravoval v tejto infraštruktúre vodík. Viem, že v budúcnosti teda bude možné to urobiť, využiť pôvodne infraštruktúru na zemný plyn, plynovody a e, prepravovať v nich e, vodík ako úplne udržateľný zdroj energie. Teda nie sú to len zlé správy, ktoré sa na nás valia, ale musíme sa pokúsiť čo najskôr oslobodiť sa od e, závislosti od fosílnych palív. Nezastieram, že to bude e, jednoduché. Nie, jedna z mojich úloh bude spočívať práve v tomto zajistení koherentnosti. Musíme teda e, najskôr zistiť, kde sú tie nekoherentnosti. Ja som presvedčený, že občania nás podporia v tom, aby sme odstránili tieto nekoherentnosti, ale máte pravdu, že táto nekoherentnosť tu je. Ďakujem. Ja predsa len sa vrátim k svojej otázke E, máte v pláne, ak áno, kedy zastavíte to priame a nepriame dotácie fosilným palivám? Tiež máte v pláne v oblasti lesa a klímy e, zaviazať naše podniky, aby boli povinné konať, e, čo sa týka, dajme tomu, due diligence, ale aj iných podmienok. Tiež plánujete zaviazať ich znižovať emisie a chcete trestať tie firmy, ktoré to neurobia a tiež máte v pláne zakázať respektíve e, trestať e, ekologické zločiny, a to veľmi konkrétne. To je všetko, už viac nič? Áno, mám v pláne prijať opatrenia, ktoré sa týkajú dotácií pre tradičné formy energie. Nemám žiaľ pre vás dnes konkrétnu odpoveď. Budem schopný odpovedať konkrétne, keď budem mať závery analýz. Myslím, že možnosti, ktoré máme na úrovni komisie sú dosť obmedzené, ale predsa len túto analýzu vykonám. Ja chápem vašu otázku, chápem, že je logická, koherentná, ale žiaľ nemám pre vás dnes konkrétnu odpoveď. Čo sa týka ostatných aspektov, na ktoré sa pýtate, tu komisia predloží návrhy parlamentu, aby sa prijali potrebné opatrenia na ochranu biodiverzity Európe. Čo sa týka firiem a ich dopadu na biodiverzitu, myslím, že tu by sme mohli zasiť transparentnosť, aby spotrebiteľ vedel, či, dajme tomu, výrobok bol vyrobený na úkor lesa alebo biodiverzity alebo v rámci deforestácie. Môže sa to poňať eh, ako, dajme tomu, nejaká značka, alebo sa môže zvážiť aj úplný zákaz, ale na to je potrebná naozaj dôkladná analýza aj hodnotenie dopadov. Ehm, na plasty som bol schopný predložiť legislatívu v posledných 5 rokoch práve vďaka tomu, že som vychádzal z eh, analýzy dopadov a vďaka tomu som dokázal predložiť návrh aj Európskom parlamentu a tento návrh bol koherentný. Nechcem sa teda unáhliť, nechcem e, predkladať nejaké konkrétne e, záväzky, ale chcem neskôr sa oprieť tú analýzu, ale chápem vašu otázku. Po tom, čo teda budeme mať závery tejto analýzy, sa budeme uberať správnym smerom, to vám môžem e, prislúbiť. Orelia Beňo za ID. Pán Timmermans. Pani von der Leyen si žela predložiť stratégiu biodiverzity do roku 2030. E, medzi cieľmi pani von der Leyen e, si žela predložiť e, stratégiu biodiverzity do roku 2030. Medzi cieľmi, ktoré sa tu plánujú, chce aj zastaviť straty biodiverzity spojené s ničením ekosystémov. Ale paradoxne práve politika Európskej únie v oblasti obnoviteľných eh, zdrojov, dajme tomu, spôsobuje deforestáciu tropických lesov, a bez toho, aby sme zabúdali eh, na dohody o voľnom obchode, ktoré sú neustále na programe a pritom sú neekologické. Ako teda chcete preorientovať politiku Európskej únie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na to, aby to bolo udržateľné? Okrem toho, v prípade, že podporíte európsku daň z uhlíka a akých parametroch budete ochotní ju podporiť. Ďakujem. Mnoho otázok dnes večer sa mi tu kladie a adresujú teda týkajú sa práve nedostatočnej koherentnosti. Máte pravdu. Je síce dobré, predkladáte návrhy, ktoré sú e, spojené s veľmi vznešenými cieľmi, ale musí to byť koherentné, nemôže sa to protirečiť s inými úsiliami v iných oblastiach. Ešte raz opakujem, pre mňa bude dôležité zaistiť koherentnosť politických rozhodnutí, ale nevidím celkom rozpor v tom, čo hovoríte, teda zachovanie biodiverzity a zavádzanie e, nových obnoviteľných zdrojov energie. Myslím, že to ide ruka v ruka predsa. Mohli by ste upresniť, e, v čom vidíte tento rozpor? Ak mi to upresníte, veľmi rád e, sa pokúsim tento problém vyriešiť, ale naozaj si myslím, že znižovanie emisí skleníkových plynov, e, ďalej zastavenie zvyšovania primernej teploty, znižovanie poškodovania diverzity, to všetko ide e, vlastne tým istým smerom a navzájom to súvisí a musíme veľmi naliehavo zakročiť. Ďakujem za tieto odpovede, teda v tejto logike. Udržateľný rozvoj, o ktorom hovoríte, aký časový rámec ste si stanovili, čo sa týka postupného odstraňovania posilných palív a čo sa týka e, možných e, odstraní dotácií priemyslu tohto sektora ďalej, čo sa týka dekarbonizácie E, ktoré navrhla pani von der Leyen. E, nemyslíte si, že to vytvorí nevhodné konkurenčné podmienky pre podniky a tým pádom sa budú zvyhodňovať dovozy z tretich krajín? Isté, že je nevyhnutné odstrániť dotácie fosílnych palív. Uvedomujem si, že na to budú potrebné konkrétne plány, budeme musieť stanoviť si konkrétne etapy, ktoré sa prejednajú s členskými štátmi, ale je to jeden zo zjavných rozporov, eh, ktorému sa musíme snažiť zabrániť a odstrániť ho ďalej k tomu, čo spomínate, čo sa týka medzinárodného obchodu. Aj počas konferencie, ktorá prebehne v Čilo a tiež v rámci rokovaní ktoré budeme viesť o obchodných dohodách, tak ako sme to robili aj v kontexte Mercosuru. Je to snaha a nepodporovať dovozy, ktoré nesplňujú naše parametre. To je súčasťou rokovaní, isté, že aby sa týmto dovozom zabránilo aj v dohode s Mercosurom. Dajme tomu sme e, zaviazali Brazíliu, aby plnila tie ciele Parížskej dohody to e, sú veci, ktoré sú z hľadiska klímy podľa mňa veľmi dôležité. Ďakujeme pekne za e a na Zalevska. Dobrý večer. Srdečne vás zdravím. Mám niekoľko konkrétnych otázok. V Polsku zvykneme hovoriť, e, že dobre ciele nestačia. Preto mladí ľudia protestujú v uliciach. Oni čakajú konkrétne riešenia konkrétne zdroje financovania. Teda moja prvá otázka sa týka ohlásenej novej klimatickej legislatívy. Chcem sa niečo viac dozvedieť o princípoch tejto novej klimatickej legislatívy a či by ste sa mohli v stručnosti vyjadriť, ako sa to môže porovnať s tým 40 zoskrtaním od roku, teda do roku 2014 to väčšina členských štátov nesplnila. Ako táto nová legislatíva súvisí s niečím iným, čo ste spomenula síce. Jeden e, zákon nový, jeden sa ostráni, teda ktorá platá legislatíva sa ostráni. Tiež e, ste spomenuli spravodlivú transformáciu, ale len 5 miliárd pre členské štáty. To predsa nestačí. Čo ešte iné navrhujete, budete si vyžadovať e, stovky miliárd len pre samotné Polsko, aby táto transformácia bola spravodlivá. Ako chcete e, do toho zakomponovať e, investičnú banku? Investičná banka chce byť ekologická, ale nebude financovať projekty zemného plynu. Cieľom klimatickej legislatívy bude zakotviť v legislatíve členské štáty Európska únia, bude musieť dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. A keď to bude e, zákonotárne ustanovené, potom sa to bude musieť rozplánovať na jednotlivé etapy, aké opatrenia budú potrebné na splnenie tohto cieľa. A tento zákon by mal zahrňať pokiaľ možno čo najjasnejšie kroky, ktoré sa budú musieť e, uskutočniť pred rokom 2050. Tým pádom členské štáty budú povinné vykonať e, kroky, ktoré ich vlastne privedú k plneniu tohto cieľa. To bude významnou súčasťou politického mixu v najbližších desaťročiach Európskej únie. A tiež som presvedčený, že aj v Polsku je obrovská podpora u obyvateľstva robiť niečo s klimatickými zmenami. Že s tým jednoducho niečo urobiť musíme. Veľmi ma povzbudili výskumy zverejnené z Polska a tiež ma povzbudilo, ako mladí ľudia v Polsku sú zmobilizovaní. Spomenuli ste aj vy, mladí ľudia v Polsku naozaj sú v uliciach a ja to veľmi obdivujem. Naozaj si myslím, že tento klimatický zákon nám poskytne rámec, ktorý tak naliehavo potrebujeme, aby sme prinútili členské štáty predkladať plány, ktoré budú dostatočne, dostatočne konkrétne, aby sme mohli prehodnotiť jednotlivé fázy eh, vďaka čomu sa posunieme až k cieľu do roku 2050. Niektoré členské štáty už majú takéto čiastkové plány, ale nie všetky. Myslím, že to je najlepší rámec, ktorý by nám pomohol. E, čo sa týka otázky, jeden nový zákon, jeden starý sa zruší. Maroš Ševčovič k tomuto vyjadril, ale možno ste ho vy nepočuli priamo. Je to globálny prístup v tejto otázke. Aj pred 5 rokmi sme sa k tomuto zaviazali Ide o lepšiu reguláciu, nie je to deregulácia. Nechceme znižovať štandardy, chceme, aby boli štandardy čoraz vyššie, nie aby sa znižovali, ale tiež chceme, aby to bola čo najmenšia byrokratická záťaž. V posledných piatich rokoch sa toho urobilo veľa, aj vďaka Európskom parlamentu sme dokázali legislatívne procesy zlepšiť, ale predsa ešte máme pred sebou dlhú cestu. Myslím, že takto to vysvetlila Mario Ševčovič. Bude si to vyžadovať však eh, reguláciu. Tu sa o seba nepostará samotný trh. Bude si to vyžadovať eh, reguláciu z európskej úrovni. Vážený pán kandidát, ja som eh, nedostala konkrétnu odpoveď. Snažite sa vyhnúť odpovedi ktorá sa týkala otázky o peniazoch konkrétnej časti tohto klimatického zákona. Ja chcem poukázať na absurdnosť, s ktorou máme dočinenia dennodenne napríklad. Balík mobility, ten sa uzavrel ako celý proces. Nebudem teraz spomínať podrobnosti, ako sa to celé urobilo. Nejako to nesúviselo, nemalo to nič spoločné s Európskou solidaritou a legislatívou, ale je jasné, že sa vlastne emisie budú zvyšovať, pretože to spôsobí, že veľké autá budú musieť jazdiť prázdne, keď si to vlastne e, zamanie Európsky parlament. Áno, máte pravdu, pýtali ste sa na peniaze. 4,8 miliardy to je suma, ktorú by šlenil parlament, ak sa nemýlim. To je teda suma. Aha, tam ste. Ja vás hľadám celý čas. Je úplne jasné, že pre spravodlivú transformáciu to nepostačí. Budeme potrebovať oveľa, oveľa vyššie prostriedky, ale rovnako je mi úplne jasné, že uhlie nie je budúcnosť, takže budeme musieť nájsť riešenie pre tento problém. No a myslím, že tie oblasti, ktoré sú závislé od uholného priemyslu, či už je to Polsko, Slovensko, Španielsko alebo Grécko, Nemecko, majú právo na európsku solidaritu, pretože celá Európa profituje, ak sa im, alebo bude profitovať, ak sa im podarí transformácia. Musíme zmobilizovať prostriedky a rovnako si myslím, že musíme presmerovať existujúce prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa. Nepodarilo sa nám dosiahnuť zázraky v Polsku vďaka kohezným fondom, štruktúrárnym fondom a polnohospodárským fondom za ostatných 10 rokov podarilo. Pozrite sa, ako sa Polsko stransformovalo, pozrite sa na hospodársky rast, iné členské štáty im to závidia. Takže mali by sme to dobre využiť na budúcnosť mladých Poliakov a Polsko bude musieť e, ísť to transformácie z uhlia a bude to bolestivé, ale zvyšok Európy musí povedať, sme na vašej strane, pomôžeme vám a zaistíme, aby ste mali prostriedky, ktoré e, pomôžu tejto, pri tejto transformácii. Ja som syn dvoch, alebo pochádzam z panickej rodiny a viem, poznám, čo to takáto transformácia znamená. Ďakujem pekne za EPP Angelika Niebler, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, vážený pán Timmermans, Európska únia má stále silnú priemyselnú bázu nežijeme len zo služieb. U nás v Európe sa ešte stále vyrába v strojárenstve, chemickom priemysle, v automobilovom priemysle, papier, cement, ocel, hliník a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa chcem spýtať, ako chcete zaistiť, že Európsky Green Deal nebude viesť k deindustrializácii Európy celkom jednoznačne, ako chcete dosiahnuť, aby náš, naša európska priemyselná základňa množstvo opatrení, ktorých sa Európsky Green Deal týka, aby boli posilnené, neoslabené. No a vy už ste vo svojich písomných odpovediach hovorili o uhlíkovej dane na hraniciach. Ja si nemyslím, že to je jediný a správny prostriedok, ktorý funguje. No, preto moja otázka, ako to zaistíte. No a Dúfam, že sa nám nebude eh, dariť tak ako európskemu priemyslu solárnych panelov. Ešte pred 10 eh, rokmi u nás v Európskej únie bolo 5 z 10 eh, top výrobcov. No a v tejto oblasti už dnes nepatrí nikto k špičke, takže chcem sa spýtať, ako môžete postupovať. No keď ja hovorím so zastupcami priemyslu, to všetci sa zhodnú na tom, že tá transformácia je nevyhnutná. Ja si myslím tiež, že kontinent, ktorý ako prvý završí túto transformáciu, v konečnom dôsledku bude na tom najlepšie. Ja som presvedčený o tom, že čím dlhšie sa držíme tohto priemyslu, tým ťažšia tá transformácia bude. A my v Európe máme najlepšie podmienky zorganizovať to na úrovni ktorá má aj zmysel. No a na to samozrejme potrebujeme niekedy chrániť náš priemysel, ale niekedy eh, musíme priemysel podporiť v tom, aby sa oslobodili od závislosti na starých zdrojoch energie. Ja som spomenul tú skutočnosť, že teraz sa európsky ocelierský priemysel sa aktívne snaží bol nezávislý od fosílnych palív snažia sa aktívne o to, aby možno s vodíkom sa dala vyrábať oceľ pred 5-6 rokmi. By to bolo nepredstaviteľné a teraz je to niečo, čo možno bude realistické. Takže ja som presvedčený o tom, že európsky priemysel pochopil, že táto transformácia je nevyhnutná aj pre pracovné miesta v budúcnosti. Ja som o tom presvedčený. A vidíme to už v USA, E, že na, ale to nie na federálnej úrovni, ale v podnikoch, e, jednotlivých štátoch, e, že tiež dospeli k tomuto záveru. Vidíme to aj v Číne. Masívne sa to teraz mení a aj veľmi rýchlo. My sme zmeškali internet. Mysleli sme, že ide o telekomunikácie a nie o internet. A to bola obrovská chyba. Čo sme však ešte nepremeškali, to je udržateľný priemysel. No a ja myslím, že Európa má dobré šance byť úspešná, ak budeme nezávislí od eh, fosílnych palív, ak eh, dokážeme vyrábať utratelné paliva a ak zaistíme aj všetko, čo teraz dokážeme vynájsť, aby bolo úspešné pri 5G, aby sme náš automobilový priemysel Ehm, spravili nezávislí od tradičných motorov, aby sme zlepšovali našu infraštruktúru, železnice, čo potrebuje železnice, to je, čo je všetko obrovské, to je všetko dobré pre európsky priemysel. Takže ja ehm, som presvedčený o tom, že sa nám to môže podariť a aj preto, že som si takmer istý, že neexistuje na svete žiadna alternatíva a kto to najrychlejšie urobí, ten bude mať najrychlejšie aj úspechy. To ukazujú všetky štúdie, že, štúdie, že budeme mať ešte mimoriadný rast vďaka tomuto. Ďakujem pekne. No, váš optimizmus sa mi páči a dúfam, že sa nám to podarí. Musím povedať, že keď sledujeme túto debatu, tak počúvam veľa o reguláciách, prerozdeľovaní a ja myslím, že dôležité je, aby sa investovalo do nových technológií a investovalo do výskumu, vývoja, a to som dnes však ešte nepočula. A mám ešte jednu doplňujúcu otázku. A o tom ste už hovorili, len 9% svetových emisí pochádza z Európskej únie. USA, eh, jeden z najväčších znečisťovateľov, odstúpili od Parískej dohody. Eh, v Číne sa veľmi investuje do obnoviteľných zdrojov energie, ale Číňania miliardy dolárov eh, investujú do budovania tepelných elektrární po celom svete. No a ja sa chcem spýtať, čo robíte, aby ste aj medzinárodne, medzinárodne brali veľkých znečisťovateľov na zodpovednosť. Ďakujem pekne, no a ako som povedal, myslím, že s, Čína, s Číňanmi je možné prijať argument, oni tiež chcú ísť rovnakým smerom. No v prípade USA ide o obrovský rozdiel medzi tým, čo je na federálnej úrovni, čo sa hovorí na federálnej úrovni a čo sa dá na čo sa dá dohodnúť a urobiť e, so štátmi a mestami. Máme veľa spojencov, ktorí vedia, kam e, je potrebné smerovať. Ale súčasne musím úprimne aj priznať, že som cítil, keď som bol pred pár týždňami v New Yorku, že z veľkých priemyselných štátov e, len veľmi malé číslo hovorí, že pôjdu cestou ten transformácie ako Európa, takže ešte musíme medzinárodne presvedčiť mnohých, aby išli rovnakým smerom ako my. Ja som presvedčený o tom, že nemáme na výber, tá transformácia je nevyhnutná, ale keď sa to všetko bude spomaľovať, tak sa nám nepodarí sa nám nepodarí žiadny zvrat, nepodarí sa nám obmedziť nárast, templa, te, nárast teploty o 1,5 stupňa. Ja myslím, že nás čakajú v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch obrovské úlohy, obrovská úloha presvedčiť ostatných medzinárodných partnerov. Čína, tam hm, sa bude dať veľa urobiť, a myslím, že aj z USA, ale máte pravdu, je to obrovská úloha. Ďakujem pekne, pán Timmermans. Opäť vás požiadam, aby ste dodržiavali čas. No a teraz otázka e, Renew. Jan Hujtema. Ďakujem pekne, pán predseda, aj pánovi Timmermansovi. Vy ste hovorili o legislat, o, pardon, o regulácii, o rozpočte, ale teraz by sme mali hovoriť aj o inováciách, pretože je veľmi dôležité, aby sme prišli s novými e, nápadmi, e, ktoré momentálne nestvujú, ale budú môcť riešiť ten problém tých klimatických a ekologických cieľov. A veľmi často, keď hovoríme, alebo tak, keď uvažujeme o európskej legislatíve, tak často vidíme, že je to zastaraná legislatíva, sú tam pravidlá, ktoré sú jednak zastarané a potom sú v konflikte s niečím, čo už existuje. často v Európe potrebujeme veľa priestoru na experimentáciu, na testovanie týchto nových myšlienok a na inovácie a toto nám chýba. Takže sa vás pýtam, ako chcete podporiť inovácie v oblasti klímitu v Európskej únii, osobitne pre malé a stredne veľké firmy a napríklad zlepšiť podmienky pre startupy, lebo eh, sú aj nejaké tabu, eh, napríklad jadrová energetika alebo biotechnológie, ktorým sa nechcete venovať hľadiska inovácií? Nie, takéto tabu nemám, ale mám pocit, že je potrebné všetko podoprieť vedeckými faktmi, čo sa týka jadrovej energetiky. Tam sa veľmi investuje do bezpečnosti. To je naša veľmi špecifická európska úloha, ako iste viete. A neviem, do akej miery vám rozumiem, keď hovoríte, že je rozdiel medzi legislatívou a inováciami, že, to nejak, že je to v konflikte. Myslíte si, že automobilové, automobilové odvetvie by tak inovovalo v uplynulých rokoch, keby e, nebolo konfrontované s tými veľmi prísnymi ekologickými zákonmi. Ja si myslím, že tie normy emisné tie práve veľmi silne podporili inováciu v tomto odvetvi a možno e, trocha e, urýchlili to, čo by sa možno aj, aj tak stalo, ale skrátka stalo sa to rýchlejšie. Čiže tá regulácia a normy majú úlohu aj v tom, že môžu stimulovať inováciu. Ale súhlasím s vami v tom, že ako sme to urobili aj v minulosti, musíme dať priestor inováciám a novým iniciatívam, musíme ich stimulovať a podporovať. A na to samozrejme máme 7. rámcový program, ktorý týmto smerom ide a podľa mňa funguje veľmi dobre, aspoň v Holandsku, teda aspoň pre Holandsko bol veľmi prínosný, bol veľmi dobrý, takže to obidvaja vieme. A tam určite obnoviteľné zdroje energii priniesli, alebo tá oblasť obnoviteľných zdrojov priniesli, obro, pri, priniesli vynikajúce projekty, a tie projekty fungujú a to všetko bolo práve vyplynulo z tejto legislatívy a potom nové inovácie prostredníctvom ktorých je možné solárnymi panelmi vyrábať priamo vodík, teda bez toho, že ideme cez elektriku. A to je inovácia, ktorá e, na relatívne malej e, mierke e, môže byť otestovaná a potom nasadená vo veľkom. Čiže ja by som chcel vedieť o týchto startupoch a rád by som, a to je môj úmysel, túto oblasť zmapovať a bolo by dobre, možno aj vy by ste vedeli pomôcť s týmito kontaktmi. A tam je práve tá sila Európy, tá, tá, tá naša výhoda. E, princíp obnoviteľných zdrojov energie je taký, že tie nemá zmysel budovať niekde vo veľkom, ale to má byť delokalizované. Každý dom by mal mať proste zdroj energie, by mal mať nejaké panely a to je príležitosť pre e, inovácie tých malých firiem. Ja si myslím, že je treba e, vybudovať podporu obyvateľstva. Ľudia nebudú investovať do niečoho, keď budú očakávať, že tá technika bude o mnoho lepšia čo skoro. Ale e, druhá vec je, že aj e, systém by mal byť nastavený tak, že bude podporovať tieto startupy. Keď startupy sa budú báť investovať do, ja neviem, inovácií v polnohospodárstve, pretože tam bude strašne dlhý a náročný ten cyklus, tak to jednoducho nebudú robiť. A E, najväčšia výzva podľa môjho názoru je ten model farm to fork, teda z farmy alebo od polnospodára priamo na, tani, priamo na tanier. Čiže ako podporíte tých polnospodárov, ktorí by toto chceli urobiť? To nie je len otázka e, toho, že si oni e, jednoducho tú cenu získajú na trhu. Nedá sa to, lebo tie trhové ceny sú príliš nízke. Čiže ako si predstavíte to, že budú oni inovovať za tých cenových úrovní, ktoré momentálne sú? odpoveď? Ja som práve odpovedal pred chvíľkou pani McGuinness na podobnú otázku. V tejto chvíli a v, tejto oblasti uh, máme veľa, veľa možností, ktoré sme zatiaľ ani len neotvorili. A e, k tomu môže prispieť aj samotné polnospodárstvo. Polnospodári sú inteligentní ľudia, ktorí vedia, že aj oni budú musieť prevziať určitú mieru zodpovednosti. A vidno napríklad v Holandsku, že dobre, tam možno je také sklamanie, nejaké také, taká zlá nálada. E, my si musíme uvedomiť, že je to kolektívna úloha, e, európska, národná E, osobná. My musíme ukázať, že dá sa to takto. Dá sa to napríklad takto, že budeme hnojiť prírodným hnojivom, že pokiaľ nasadíme určité inovácie e, v oblasti krmiu pre e, zvieratá, pre živočišnú výrobu, že znížime emisie, že uplatníme nové metódy v osádzaní plodín, že prispieme cez polnohospodárstvo k ochrane prírody. Toto všetko sa dá povedať explicitnejšie z našej strany a podľa mňa to je súčasťou systému Farm to Fork, teda od polnohospodára na taniera. Preto e, my chceme, aby polnohospodári a polnohospodárstvo malo perspektívu v Európe a komisia k tomuto samozrejme musí a chce prispieť. Ďakujem pekne a za nezaradených poslancov dostal slovo pani Evi, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja som tu vzadu, dobrý večer vám želám. Rada by som sa vrátila k otázke subvencovania fosílnych palív. To je téma, ku ktorej sa musím vrátiť, pretože na európskej úrovni, pretože komisia dáva 55 miliárd eur ročne na túto problematiku, ja si myslím, že veľká časť zodpovednosti leží na pleciach členských štátoch, štátov. Tie klimatické ciele sú ambiciózne, sú vágne, a zmetočné, je úplne jasné. Našťastie aj medzi členskými štátmi sú isté výnimky v tomto ohľade a našťastie musím povedať, že aj Taliansko je v tomto smere skôr výnimkou ako pravidlom, ale pred nami je veľmi veľa úloh a práce. Ja sa chcem spýtať, čo presne chcete urobiť vo vzťahu k členským štátom, tak aby ste sa tohto problému zbavili. A potom mám ešte jednu otázku. Je tu o obrovské rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi Napríklad niektoré môžu dosť investovať bez toho, aby cítili nejaké nevýhody, zatiaľ čo iné si to dovoliť nemôžu. Inými slovami, niektoré štáty majú lepšiu východiskovú pozíciu pre riešenie sociálnych a klimatických po- e, problémov. Takže rada by som sa spýtala, či nie je najvyšší čas nejaké investície do boja proti zmenám klímy a na riešenie sociálnych otázok z toho rozpočtu pre jednotlivé fiskálne základy členských štátov? Ďakujem pekne. Všetky, všetci by chceli byť eh, CO2 neutrálni No a ak budeme a chceme byť všetci eh, klimaticky neutrálni do roku 2050, tak všetky krajiny potrebujú projekty, ako dosiahnuť tento cieľ. Ak tieto projekty budú mať, tak musia aj vysvetliť, čo robia s klasickou energiou. No a ja myslím, že musíme dávať pozor, musíme im eh, pomôcť, aby nerealizovali investície, ktoré idú nesprávnym smerom. A myslím, že to by bol nástroj, na to, aby sa viedol dialog s členskými štátmi o ich projektoch. Takže toľko. A teraz druhá otázka, nie celkom si na ňu pamätám, zelené investície, ktoré majú byť vyňaté z výpočtu deficitu v rámci paktu stability. No, možno, možno mi táto otázka trochu unikla, lebo som holandian práve ale nie. Myslím, že Valdis Dombrovský sa už dnes na to poukázal. Keď sa pozrieme na hospodársky vývoj a hospodárskú situáciu v členských krajinách, tak treba zohľadňovať presne to, čo nám pomôže budovať udržateľnú spoločnosť. A tomu patrí samozrejme aj ekonomická analýza v krajinách a, a ja teraz nechcem tak všeobecne navrhovať a nejaké investície e, vyňať. No dobre, a ďakujem veľmi pekne za odpoveď. No a teraz prejdem k inej téme. Už sa o tom hovorilo stratégia e, z farmy na stôl alebo na tanier. Často sú analýzy, ktoré hovoria, že intenzívne polnohospodárstvo, hlavne priemyselný e, chov dobytka, má dopady na biodiverzitu a emisie skleníkových plynov a Mohli by ste za to, aby sa nepoužívali verejné prostriedky na to, aby sa podporovala e, intenzívna živočíšna výroba alebo chov dobytka a aby sa e, peniaze použili na to, aby sa konzumovalo menej živočíšnych výrobkov, aby sa zvýšila spotreba, e, spotreba ovocia a zeleniny. No to je otázka, ktorú e, si kladú, alebo ktorú kladú aj polnohospodári. Je to e, otázka o dopite, ktorú kladú samotní polnohospodári. No a myslím, že polnohospodárskú e, výrobu si treba pozrieť aj z tohto hľadiska, ako môžeme polnohospodárom v Európe ponúknuť budúcnosť, e, ktorá sa bude opierať e, o životné prostredky, ktoré budú férové, ktoré nebudú znečisťovať naše životné prostredie. Intenzita je tu kľúčové slovo. Bolo to súčasťou aj práce Junckerovej komisie, reformy, ktoré boli spustené a bude to tiež súčasť stratégie eh, z farmy na tanier. Ďakujem pekne. A teraz za SAD pani Bonafé. Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda. Ja by som sa rada vrátila ešte k jednému bodu, o ktorom už sa hovorilo, ale myslím, že to je centrálny eh, bod. Je to veľmi dôležité prepojenie medzi tým, medzi cieľmi európskeho, európskej zelenej ekologickej dohody a investíciami, ktoré sú na to potrebné. Ak chceme európsku zelenú dohodu, tak treba konať horizontálne v rôznych sektoroch. O tom ste už hovorili. Mobilita, doprava, udržateľná infraštruktúra, priemysel, čiže nové eh, spôsoby produkcie, kde sa efektívne eh, budú využívať zdroje. No a vy už ste povedali, hovorili o opatreniach na podporu zamestnancov, e, ktorí e, sú zamestnaní vo veľmi znečistujúcich sektoroch a ktorí Ehm, možno prídu o pracovné miesto. Takže napríklad rekvalifikácia, preškolenie zamestnancov. To všetko si vyžaduje veľké investície a veľké prostriedky. No a Parížská dohoda, myslím, že to je 180 až 200 miliárd eur ročne. No a vy už ste hovorili o súkromných investíciách, investíjú, nevyhnutnosti e, spolufinancovania, ale iste tiež viete, že potrebujeme na to veľa verejných a štátnych prostriedkov celkom jednoduchá otázka, aké návrhy máte, aby ste zaručili, že dostatočný eh, podiel európskeho rozpočtu bude financovať zelenú dohodu. Keď e, hovoríme o spravodlivej transformácii a o fonde pre spravodlivú transformáciu v komisii, tak e, nevynechávam nikdy ani zmienku o mechanizme spravodlivej transformácie, lebo musíme zabezpečiť, že všetko, čo robíme, pôjde jedným smerom. A teraz myslím na všetky fondy, ktoré máme k dispozícii. Hovorím o spolufinancovaní zo strany členských štátov. A tu sa domnievam, že máme pred sebou ešte veľa práce, lebo ako iste dobre viete, tieto fondy vždy fungujú na základe nejakej vlastnej logiky a niekedy obsahujú nejakú tú doložku o tom, že 25% ide na nejaký konkrétny typ projektov, ale my chceme, aby 100% všetkých týchto fondov išlo na túto jednu konkrétnu záležitosť, čo by mal byť akýsi prvý krok a potom uvidíme, či e, niekto bude chcieť ísť nejakým iným smerom. Takže ja vám v tejto chvíli to uistenie e, neviem poskytnúť, ale máte pravdu. Len na otázky Paríža budeme potrebovať nejakých 200 miliárd ročne. A chceme naviac ešte bojovať aj s otázkou znižujúcej sa biodiverzity a kvality ovzdušia, tak budeme potrebovať peniaze naviac. Ale e, musíme byť realisti a ten celok alebo celý ten rozpočet nebude nejako výrazne vyšší než to, čo komisia navrhla Európskemu parlamentu. Bude ťažké presvedčiť členské štáty, ale ak urobíme aspoň toto, tak v rámci týchto fondov dôjde k určitej reorientácii, ktorá nám dá možnosť sa pozrieť na to, či všetko to, čo robíme, môže ísť, pôjde rovnakým smerom. A ja si myslím, že to je jediná možná odpoveď, ktorú vám teraz môžem dať. Ďakujem veľmi pekne za túto vašu odpoveď. A teraz k tým súkromným investíciám. Bude potrebné eh, vytvoriť eh, určitý jasný a stabilný legislatívny rámec eh, toho, čo na európskej úrovni možno považovať za udržateľnú investíciu. E, bude to skôr úloha komisárov Gentiloniho a sa. Ale ja sa chcem spýtať, akým spôsobom s nimi chcete spolupracovať na tom, aby komisia naplnila tieto ambície, teda že vznikne jasný legislatívny rámec pre tento nový ekologický dohovor na európskej aj národnej úrovni. A potom sa chcem ešte spýtať, e, aká bude úloha Európskej investičnej banky vzhľadom k tomu, že sa má zmeniť na Európsku klimatickú banku. Čiže akú úlohu bude táto banka zohrávať pri týchto investíciách? Odpoveď. Ja som si veľmi dôkladne prečítal to, čo tu povedali tak pán Gentiloni, ako aj pán Dombrovskis a oni vlastne ťahajú za rovnaký koniec povrazu, takže sa na tom určite zhodneme a budeme na tom pracovať spoločne. Každopádne je vôľa s tým začať, všetci ideme rovnakým smerom a ja len chcem jasne Európskemu parlamentu povedať, že toto možné je. Pokiaľ ide o vašu druhú otázku, ja som už hovoril s predsedom Európskej investičnej banky a aj on má veľké ambície v tomto smere, takže si myslím, že táto banka je um, pripravená popísať, čo hodla urobiť s tými investíciami, ktoré na toto pôjdu a môže jasne povedať, ako chce pomáhať členským štátom zamerať sa na budúcnosť. Takže aj tu môžem povedať, že som optimista, pretože e, myslím, že s Európskou investičnou bankou máme veľmi špecifický vzťah a možno sa ukáže, že už v budúcom roku alebo aj v tomto roku tie investície budú pripravené, ale neviem ešte presne kedy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Jens Gizeke za EPP. Ďakujem pán Timmerman za to, že ste tu. Ja som si prečítal vaše poverovací lista a aj vaše odpovede. Už počúvam dlhšie ako dve hodiny a musím povedať, že ešte ste ma nepresvedčili, ale máte ešte trochu časa. Ja sa ešte k tomu vrátim, k tomu Just Transition Fund. A vy hovoríte o tisícich miliardách eur a o investíciách počase 10 rokov. Politika začína eh, s vnímaním skutočnosti a európske štáty sú ochotné platiť 1%. Takže otázka je, či sa vám podarí presvedčiť, dámy a, dám, dám, dámy a pánov, na rade. Eh, no a vidieť politiku, máte vždy eh, zaťaženiami, je tu zaťaženie pre leteckú dopravu, lodnú dopravu, ďalšie brená a je tu otázka refinancovania No a keď vezmete eh, z ktorom peniaze taká, eh, pôjdu peniaze naspäť do týchto sektorov, aby sa posilnili, alebo eh, tie im dáte potom voľnú ruku narábať s týmito peniazmi. Takže plne ide o to, aby inovácia a tieto síly dostali v rukách lodnej dopravy a leteckej dopravy. Ale čo sa stane s tými peniazmi, to musíme prerokovať členskými štátmi, a čo pôjde do európskeho rozpočtu alebo naspäť eh, členských štátov. A ja pokladám za logické, že to, čo tam príde z peňazí, sa použije na to, aby sme to lepšie použili na transformáciu v týchto sektoroch. Ale ja nechápem, zatvárme, že lietadla a lode sú už také ťažené, ako môžeme vysvetliť občanom, že keď idú autom, tak platia dane a keď idú vlakom, tak železničná spoločnosť za to musí zaplatiť, ale za kerozín sa neplatia dane. To sa nedá už nikomu vysvetliť dnes a preto sa treba snažiť byť trochu čestnejší aj v prípade daní to, je, z toho pro, bude profitovať celá spoločnosť. A ste, ste počuli, keď som na začiatku povedal, že nejde o to vyhnať ľudí z aut, ale zaistite, aby sme mali auta, ktoré nebudú takto znečisťovať. O to sa my snažíme. A to sa nám môže podariť ako Európanom v nadchádzajúcich rokoch a aj v prípade lodnej dopravy. Videli ste, ako lode znečistujú. Prečo sa iste na tom zhodneme, že dúfam, že cez IMO a v Európe niečo musíme urobiť. A videli ste, čo sa deje v Hamburgu, keď tam pripláva nejaká loď. Či už je nákladná osobná, osobná, ako to znečistuje prístavy, to je nepripustné dúfam, že sa zhodneme na tom, že sa mu to musí zmeniť. Áno, na tom sa zhodneme. Aj keď Amsterdam alebo Hamburg, inovácie musia byť možné, sú na to potrebné peniaze, je to trochu ako taká skladačka, všetko to musí byť eh, postavené, zapadať do seba a na otázku Western Lange ste boli takým tímovým hráčom a s pani Vestager ste chceli spolupracovať, no a z hľadiska dopravy to vyzeralo tak, že eh, tu budeme mať výhradnú zodpovednosť, práve viete, že eh, v Rumunsku sa práve hľadá komisár pre dopravu, Budete to ste teda viac tímový hráč, alebo budete zodpovedať za všetko s nám. No, áno, ja myslím, že v ostatných rokoch som ukázal, že som tímový hráč a možno musím vám ešte pripomenúť, že všetko, čo teraz sa hovorím, to je správu pani von der Leyen pred Európskym parlamentom. Mám pocit, že ste na to trochu zabudli. Áno, nezabudli ste na to, to je pekné. Ale ja s kolegami v posledných 5 rokoch som úzko spolupracoval a dnes večer som povedal, že jeden človek sám to nezvládne. Musíme pracovať ako tým pod vedením Ursuly von der Leyen. To musíme všetci zvládnuť spoločne. No a ja potrebujem komisárov v rôznych oblastiach, no a ja musím zaistiť, aby všetko, čo robia, išlo správnym smerom. A platí to pre dopravu, polnohospodárstvo, energetiku, životné prostredie. To všetko musí byť skoordinované. To je moja úloha a spolu s kolegami to urobím tak, ako sme to robili aj v predchádzajúcich 5 rokoch. E. Ďakujem a teraz za GUE um, Ania Hazekamp. Vážený pán Timmermans, um, ako komisár zodpovedný za klímu, teraz budete mať uh, na starosti to, aby v Európskej únii čo najrychlejšie klesli emisie ehm, skleníkových plynov, ale e, pozrime sa na jeden konkrétny, ehm, jed, jed, jeden konkrét, jednu konkrétnu oblasť a to je e, chov hovedzieho dobytka, čo je oblasť, ktorá produkuje viac e, emisí než celá doprava. A to nielen v Európe. V Európe však túto oblasť neriešime, práve naopak. Podporujeme toto odvetvie miliardami, ktoré idú cez eh, polnohospodárske dotácie. A tieto, tieto, títo farmári chcú rozšíriť produkciu, eh, prehlbiť utrpenie zvierat a eh, odlesňovanie a tak. To všetko ide ruka v ruke. Zvyšovať emisie. Čiže ako chcete, pán Timmermans, prispieť k znižovaniu konzumácie mesa a E, je e, súčasťou tohto vášho ekologického dohovoru miesto pre e, dobré životné podmienky zvierat. Teda v uplynulých 5 rokoch sme si vypočuli veľa pekných prísľubov, mm, osobitne v otázke nejaké prísnejších pravidel dobrých životných podmienok zvierat, ale ja očakávam viac, lebo sa toho veľa nestalo. Čiže čo chcete urobiť? Prepačte, ktoré pravidlá E, týkajúce sa dobrých pod, životných podmienok zvierat e, v uplynulých 5 rokoch sa nerealizovali, alebo ktoré ja osobne som nejak e, nejak im zabránil? Ja si myslím, že e, intenzívna živočišná výroba je problémom, to vie e, polnospodárstvo, to, to vie predsa každý jeden polnospodár. A to, že e, môže byť živočišná výroba súčasťou riešenia, tak doteraz my musíme takýmto spôsobom postaviť. A my vidíme viac možností, než to, ak som vás správne pochopil, ako to vy tvrdíte, že mm, je to skrátka, tá, tá problematika je širšia a moje e, chápanie je také, že keď hovoríme o e, stravovacích návykoch ľudí, tak e, je samozrejme zmysluplné, aby sme zvážili ten náš vplyv na životné prostredie a tiež je podľa mňa zmysluplné, aby sme pomohli polnohospodárstvu túto transformáciu realizovať. Napríklad tým, že podporíme inovácie, inovácie v oblasti um, krmných zmesí pre zvieratá, tak aby tlak uh, tohto odvetvia na životné prostredie sa uh, výrazne znížil, ale toto všetko môžeme realizovať cez európsku poľnohospodárskú politiku a ja si myslím, že v uplynulých 5 rokoch uh, môj kolega Hogan išiel dobrým smerom a ja to vidím v Európe. Jednoduché sa venuje o mnoho väčšia pozornosť dobrým životným podmienkam zvierat e, než v minulosti. A e, aj polnospodári sami chcú takéto opatrenia zavádzať, takže polnospodárstvo k tomu prispieva. Ja som možno trošku menší pesimista než vy v tomto smere a určite chcem prispieť k tomu, aby Európska únia Ehm, riešila to, čo je momentálne problémom, teda intenzívna živočišná výroba, aby okrem toho sa ehm, vyvinul spôsob chovu zvierat, ktorý prispieje k zlepšeniu európskeho životného prostredia a takisto ehm, k zabezpečovaniu potravín, ktoré <laughs> Európania jednoducho chcú, požadujú a inak, keď to neurobíme tu, tak to bude robiť niekto iný na svete proti otázka. No trocha som sklamaná z tej vašej odpovede, pretože je veľmi jednoduché tvrdiť, že um, budeme riešiť klímu veľkými skokmi a uh, pritom podporovať nejaké polnospodárstvo, ktoré tu prispieva veľkou mierou k tomu znečisteniu, ale takisto k odlesňovaniu Amazónie, ktorú predsa my nebudeme zalesňovať a um, Ehm, mám možno konkrétnejšiu otázku a aj vy ste povedali, že treba myslieť v malom alebo lokálne. Chcem sa spýtať, aký vplyv podľa vás bude na zbytok komisie, pretože Brusel um, neplatí len na produkciu mesa, ale dáva milióny na propagáciu mesa, napríklad kampaň What a Wonderful Beef, e, to úžasné hovedzie, propagácia španielského hovedzieho v Hongkongu. Máte plány e, zastaviť subvencovanie takýchto kampaní? Nou, eigenlijk niet, als ik heel eerlijk ben. Tak eh, ak mám byť úprimný, no, chcem uplatňovať taký plán, ktorý povedie k tomu, aby živočíšna výroba eh, prebiehala takým spôsobom, aby to bolo z hľadiska životného prostredia udržateľné. Ja chcem skrátka zaviesť alebo podporiť také podmienky, aby na jednej strane sa rešpektovali pravidla dobrých životných podmienok zvierat, teda my tie zvieratá v konečnom dôsledku jeme, to znamená, sú niekde držané, sú zabíjane, ale chceme, aby to všetko prebiehalo e, ekologicky a humánne a na toto sa musíme zameriavať. Ja si myslím, že e, toto je možné urobiť. A pokiaľ ide o tú vašu pripomienku, zastavenie týchto subvencií pre takéto propagačné kampane, tak určite je priestor e, nastaviť ten systém dotácií tak, aby išli niekam inde, aby robili nejakú inú prácu. To súvisí s určitou reformou poľnohospodárstva, ale vy navrhujete zastaviť to všetko. Ja neviem, máte predstavu, akú, e, aký sociálny problém by ste takto spôsobili e, v na európskom vidieku polnospodárov. Jednoducho nemôžeme takéto opatrenia robiť takto razantne z ohľadu na to, že tí ľudia majú nejaké živobytie a to je presne to, o čom celý čas hovorím, že tá transformácia musí byť spravodlivá. a Ľudí treba presvedčiť, aby vás podporovali v tých krokoch a ja viem, je to ťažká situácia a pre mnohých ľudí v polnospodárskom sektore sa jednoducho tie opatrenia budú veľmi nepríjemné a to treba riešiť opatrenia. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Teraz za SAD Sev Dance. <laughs> Prepačte, ešte, ešte jedna otázka z mojej strany. Ja sa chcem vrátiť eh, k materiálu komisie o SDG. Um, ehm, ja si myslím, že je nemysliteľné, aby akýkoľvek scenár, okrem scenára 1 by eh, nám priniesol tie výsledky, ktoré očakávame. Um, čo by ste podľa vás mohli robiť my, aby sme presvedčili členské štáty, aby splnili tieto svoje ciele udržateľného rozvoja SDG, teda budú, bude nejaká záväzná implementácia týchto cieľov udržateľného rozvoja? Ako si to predstavujete? Lebo konkrétne mám na mysli to, čo ste spomenuli ohľadom e, konferencie v Číne, ktorá sa bude konať e, konferencia o biodiverzite z hľadiska biodiverzity na globálnej úrovni, ako by to malo vyzerať, alebo čo podľa, po takým sloganom by, ste mal, by sme mali ísť pred Odpoveď? No tak v prvom rade treba si uvedomiť, ako sa rýchle stali e, cieľe udržateľného rozvoja štandardom. Ja si pamätám, keď sme ten e, materiál tvorili a sa tam vlastne uvažovalo o tých troch scenároch, tak to, to boli reálne možnosti. A teraz nehovorí už nikto o ničom inom, len o tom prvom scenári, čo ja osobne veľmi vítam. A k tej vašej, k tej, k tej vašej otázke, ja sa domnievam, že medzi členskými štátmi panuje taká podpora pre SDG, pre ciele udržateľného rozvoja, že teraz sa komisia môže kon- konečne spýtať, čo konkrétne budeme robiť, aby sme týchto 17 cieľov realizovali a čo chcete členské štáty robiť v tých rôznych oblastiach, aby sme ich dosiahli. Takže ak chceme dosiahnuť úspech a niečo prezentovať na nasledujúcich konferenciách, či to už bude táto v, či to bude tá v Čile, v Glasgow alebo v oktobri v Číne na budúci rok, tak budeme musieť začať o týchto veciach konkrétne hovoriť. A problém biodiverzity. Ja som si vyžiadal určité vedecké informácie, keď som bol pred dvomi týždňami v New Yorku, tak sme o tom hovorili. Problémom je, zdá sa, že problém je si stanoviť benchmark. Čo budeme porovnávať? E, klíma je jednoduchá, alebo čistota ovzdušia, to je jednoduché, ale biodiverzita to je veľmi komplikované. Ja som sa snažil hovoriť s vedcami, s vedeckou komunitou. Ja by som rád, aby nám vedci poradili, ako stanoviť tú mierku, ten benchmark, aby sme potom na základe toho mohli nastavovať tú politiku správne. Ďakujem. Som rád, že ste to tak povedali, pretože ja si myslím, že jeden z dôvodov toho, že nesplňame tie súčasné ciele biodiverzity, je, že nemáme nejaký hmatateľný a merateľný cieľ. Ale dobre, povedali by ste, že z hľadiska domácej agendy, teraz hovorím o Európskej únii, že ak DG klíma dáme väčšiu pôsobnosť v prvom pilieri SPP, tak by sme mohli lepšie zabezpečiť, že v Európskej únii, napriek tomu, že zatiaľ nevieme, aký ten hlavný cieľ v tejto oblasti biodiverzity bude, že by sme vlastne splnili tieto ciele? Odpoveď myslím, že by bolo rozumné, aby sme ako komisia hovorili o e, rozdelení toho, čo dáme do prvého piliera čo do druhého piliera, keď sa pozriem na tie rozdiely v číslach, tak ak chceme, aby európske poľnohospodárstvo išlo tým smerom, ktorým chceme, aby sa vydalo, tak druhý pilier by mal mať viac priestoru na manevrovanie než teraz. E, prvom pilieri. Takže by som určite chcel viesť diskusiu o tom, aký je vzťah medzi týmito dvomi piliermi. A ak sa nám nepodarí vytvoriť situáciu, kde pomôžeme polnohospodárstvu, aby tie štruktúrne zmeny absolvovalo, tak e, proste bude treba zväčšiť príležitosti v druhom pilieri. For the Greens, Michael Blows. Michael Blows zo Zelených. Mm, pán Timmermans e, Povedali ste, že chcete podporovať viac výskumu, ale my ten výskum už máme. Je to tu, je to správa IPCC e, k cieľu 1,5 stupňa. Je to veľmi jasné. Tvrdí sa tam, že musíme konať hneď teraz. A tiež je tam stanovený rozpočet CO2, tiež výpočty z dneška dokazujú, že máme zhruba 8 rokov času dosiahnuť tú úroveň 1,5 stupňa o 8 rokov tento rozpočet už nebude k dispozícii. Teda chcem sa pýtať, či sa budete držať vedy, či chcete v klimatickom zákone zahrnú, zahrnúť prístup klimatického rozpočtu. Chcem sa tiež opýtať, čo bude v tomto zákone konkrétne. Zdá sa, že však nám podrobnosti nechcete dať. Ale chcem sa opýtať eh, tiež konkrétne, kedy sa do praxe e, dostanú rozhodnutia, ktoré sa príjmú v legislatívnej rovine. To zaujíma aj ľudí ďalej, keď hovoríte o protichodných politických rozhodnutiach. Páči sa mi, že e, sa k tomu vyjadrujete, máte veľké právomoci, máte obrovské portfólio, ste tímový hráč, ale budete súčasťou tej mašinérie. Chcete sa zaviazať k tomu, že úplne ostranite neuzriteľne biopaliva ako napríklad palmový olej, soja a podobne, tak aby sme neprispievali týmto našim pestovaním k deforestácii. Tiež chcete predložiť legislatívny návrh, aby sa zdaňoval kerozín a námorné palivo a tiež chcete spustiť konanie vo veci porušenia voči krajinám, ktoré nepredložia konkrétne plány znižovanie miery fosilných palív, tak ako ich zavezuje platná legislatíva. Myslím, že na to, aby sme dosiahli eh, to, čo chceme dosiahnuť, eh, naše ciele sú dobrými nástrojmi. Nemyslím si, že už sme sa o tom bavili, ja som sa teda mm, snažil získať nejaké poradenstvo vzhľadom na to, čo sme dosiahli v Únii. Myslím, že je to reálne aj v rámci cieľov, ktoré sme si stanovili. Ak by sme k tomu doplnili ďalší spôsoby počtu so všetkými neistotami, s ktorými to je spojené, keďže ide o pohyblivý cieľ, Zrejme by e, nám to ešte skomplikovalo tú cestu, než uľahčilo. Tá druhá časť vašej otázky sa týka toho, čo chcem ja predsazovať hľadiska odstránenia a e, protikladov v legislatíve. Myslím, že už teraz sa oberáme správnym smerom, čo sa týka palmového oleja na základe rozhodnutia, ktoré prijala komisia, ale musíme sa pozrieť aj na iné komodity podobné palmovému oleju, aby sme odstránili také kroky, ktoré spôsobujú deforestáciu a musíme zajistiť väčšiu transparentnosť, aby sme vedeli, kam sa to presne uberá. Ale to si bude vyšadovať tiež dialog priamo s krajinami pôvodu, pretože oni majú svoje vlastné požiadavky, čo sa týka spravodlivého obchodu a vzťahu s EÚ. Im musíme pomôcť mňa povzbudzujú rôzne hnutia aj v Ázii v tomto smere. Musíme im pomôcť predchádzať deforestácii aj z hľadiska ich formy produkcie. Je to teda spojené s globálnou zodpovednosťou, ale v konečnom dôsledku budeme musieť navrhnúť eh, takú legislatívu, ktorá eh, nebude ďalej zvyšovať mieru deforestácie. Tomu sa zrejme nevyhneme. Tiež sa pýtate, kedy chcem konať. Budem konať len, čo to bude možné. Viem, že je tu eh, veľký pocit naliehavosti, ale chcem zvorazniť, že ak eh, budeme strieľať bez mierenia, tak eh, to celé nastavíme zle a vlastne sa minieme cieľu. Takéto mám skúsenosti z posledných rokov. Ak teda chceme dosiahnuť zmenu, musíme sa na to správne pripraviť, vypracovať všetky hodnotenia dopadov. Vďaka tomu budeme o mnoho dôveryhodnejší a budeme mať o mnoho lepšie možnosti zásahu. Ale keď sa ma pýtate, kedy, poviem vám len toľko, že e, len čo budeme pripravení. Ďakujem pekne. Ten e, rozpočet CO2 k tomuto je ďalší vedecký prístup na úrovni Nemeckej ekologickej agentúry. Oni vypočítali, že náklady na jednu cenu CO2 pre celú spoločnosť sú 180 eur teda ľudia v životnom prostredí vlastne platia e, za e, znečistenie z uhlia a z hnedého uhlia. Vy chcete oceniť e, konkrétne aj emisie CO2. Hovorí sa o daní. CO2 to si však vyžaduje jednomyselnosť v rade. A vy ste stanovili cenu pre CO2 tým, že ste vlastne v ETS um, E, ukotvili konkrétnu cenu za uhlík. Chcete to e, posunúť na úroveň minimálne 40 eur na tonu? A kedy e, sa reálnejšie posuniete k lepším metodám výpočtov? Ten fond spravodlivej transformácie, keď zavedete podmienky odsunu uhlia, tak sa to spojí s reálnosťou. Ste ochotní to urobiť? No predovšetkým ja si nemyslím, že by sa mala stanoviť minimálna cena uhlíka. E, spôsob, akým sa vyvíja cena uhlíka, podľa mňa je správny. Ja som si istý, že to bude naďalej takto pokračovať. V druhom rade, kedy sa to prejaví v praxi, to je otázka na mňa, ale aj na vás. Záleží to od toho, kedy sa legislatíva schváli v parlamente a v rade. Ja viem zo svojej skúsenosti, že možnosti e, veci zlepšiť sa dostavia, keď ste pripravení a keď e, sa opierate o fakty. Preto hovorím, nestrieľame bez e, mierenia, bez prípravy, len tak naslepo. Vieme, čo od nás občania očakávajú a snažíme sa to splniť. Prepašte, tá posledná otázka mi vypadla. Týkalo sa to podmienok Fondu spravodlivej transformácie. Myslím, že sa musíme snažiť o to, aby si veci neprotirečili, ktoré schvalujeme. A okrem toho, ak chceme presvedčiť európskych občanov, aby sa peniaze z ich daní dávali na transformáciu, musíme im dokázať, že táto transformácia sa bude uberať správnym smerom a že vďaka nej budeme menej závislí od fosilných palív a že budeme znižovať emisie. Myslím, že nie je problém so zavádzaním takýchto podmienok do prostriedkov, ktoré sa využívajú na transformáciu, na modernizáciu európskej ekonomiky. Ďakujeme za Riniu Andreas Dok. Pán komisár, dezignovaný podpredseda, systém ETS je na maxime všetky sektory dosiahli svoje ciele a tie sektory, ktoré nie sú súčasťou ETS, tým sa nedarí. V súčasnosti sa diskutuje o tom, či by sa tam mali zaviesť nové stimuly. Okrem toho záruky znamenajú, že sa znižujú emisie, e, keďže každý rok je čoraz menej certifikátov povolenie k dispozícii. E, pomohla by tomu uhlíková daň. Potom ďalšie opatrenie súvisí s tým, že sa to nedituje, aké technologické riešenia sa budú implementovať. ETS je technologicky otvorený prístup k globálnemu oteplovaniu. Ak chceme byť úspešní, podľa mňa ekológia ekonomika musia ísť ruka v ruke. Ekológia ekonomia. Ale na celom svete len, len jedna klíma. Musíme konať nielen v EÚ, ale aj v iných krajinách sveta. Už sa tu hovorí o, o daní z uhlíka na hranici, ale čo si myslíte o rozšírení systému ETS aj na tretie krajiny mimo EÚ, teda krajiny, ktoré by sa chceli zúčastniť eh, takéhoto mechanizmu a tým pádom by sa vyhli eh, daní z uhlíka na hraniciach. A ak áno, ktoré krajiny podľa vás by boli eh, vhodné? Kanada, Kalifornia, niekto iný? Budeme si musieť vybrať skôr alebo neskôr, ako zaistiť že nebudeme potrestaní za kroky, ktoré prijímame. Že sa bude dovážať z krajiny, kde sa e, takéto e, opatrenia neprijali a kde sa dá produkovať lacnejšie. Teda buď ich presvedčíme, aby robili to, čo my, a presvedčíme ich, aby sa stali súčasťou ETS, ak, aby e, stanovili cenu za uhlík a ak by znižovali emisie. Isté, že ak toto všetko splnia, budú naši obchodní partnery a nebudeme musieť zdaňovať uhlík na hraniciach. Ak nie, tak je nám ľúto, nemáme inú možnosť. Musíme len e, napraviť tieto rozdiely na hraniciach pri dovoze. Podľa mňa je to férový návrh a podľa mňa to zodpovedá aj pravidlám VTO. Nie je to v rozpore s pravidlami VTO. Myslím, že to do seba zavadá, zapadá. Ten pozitívny návrh by mal spočívať v tom, aby sa teda krajiny zúčastnili našich modelov ETS, oceňovania uhlíka. Vďaka tomu by sme zaistili rovnaké podmienky. Ak totiž to rovnaké podmienky nebudú, budeme to musieť napraviť fiskálnymi opatreniami na hraniciach. Mne sa vaša odpoveď pozdáva. Hovoríte o technicky otvorených riešeniach už dlho. Hovorili ste tiež o vodíku. Vodík naozaj veľmi zaujímavý, čo sa týka uskladňovania energie, ale tiež čo sa týka mobility. Spalovací motor napríklad je buď dobrý alebo zlý e, v závislosti od toho, čo sa tam spaluje. Zatiaľ však nemáme ešte stratégiu pre vodík. Chcem sa teda opýtať, či pracujete na takéto stratégii, či máte nejaký konkrétny časový plán a či očakávate, že sa to prejaví v praxi z hľadiska znižovania emisí CO2. Budeme rozhodne na takéto stratégii vodíka pracovať. Podľa mňa Európa v tomto môže byť lídrom ešte stále sme totiž vo výhodnejšej pozícii oproti ostatným, ak to celé urýchlime. Okrem toho, pri vodíku nie sú energetické straty. Ja, keby som si mohol splniť cen, vytvoril by som partnerstvo so Svernou Afrikou, pomáhali by sme uskladňovať obrovské množstva solárnej energie v Afrike a transformovali by sme túto energiu na vodík a potom by sme previezli tento vodík do iných regiónov vďaka infraštruktúre, ktorú už máme. Nie je možné, nie je až také ťažké e, využiť e, terminály e, skvapalneného zemného plynu, dajme tomu na vodík, alebo aj iné plynovody na vodík. nenavrávajme navrávajme si, ak neponúkneme vyhliadky Afrike, Severnej Afrike, v tejto situácii budeme oslabení z tejto strany. Teda vodík podľa mňa je obrovská príležitosť pre našu ekonomiku. Ak ľudia v oceliarstve už dnes hovoria, že by mohli produkovať oceľ z vodíka, to je obrovská príležitosť. Mali by sme ju využiť. A to e, na úplne maximum. Ďakujem. Posledná otázka, Peter Líze. Ďakujem. Ani nie som úplne na 100% spokojný s vašimi odpovediami pre plnospodárstvo ETS e letecký sektor. Dalo by sa to ešte zlepšiť, ale rozhodne ďakujem za vaše odhodlanie, že ste ochotní pracovať spolu s som v otázkach priemyslu. A tiež podporujem e, vaše smerovanie, že sa držíte vyjadrenie Ursula von der Leyen, čo sa týka cieľov. My chceme minimálne 50% a chceme to posunúť na 55%, ale Niektoré podmienky sa musia na to splniť. Hovoríme veľa o vede. Veda nedodržiava, teda nepozná hranice. Vaša hlavná úloha bude spočívať v tom, aby ste presvedčili ostatných partnerov na svete, aby aj oni sa snažili viac. Hovorili sme dnes veľa o Grete. Greta nie je v Európe ja vás nežiadam, aby ste išli loďou do USA, ale chcem, aby ste investovali veľa ľudí v energii, aby ste investovali do tretich krajín. Ste ochotní to urobiť? Čo presne chcete urobiť, aby ste presvedčili ostatné členské štáty a ostatné tretie krajiny, aby robili to, čo robí Európa? Ako som už povedal na úvod, veľa, veľká časť mojich úloh bude spočívať v tom, aby sme presvedčili ostatných, aby sa oberali tým istým smerom ako my aj tí, ktorí tvrdia, že nechcú alebo si nemyslia, že by sa to malo robiť tak rýchlo, aj oni si už veci plánujú, už transformujú svoj priemysel, alebo priemysel sám sa transformuje. Ja tu nie som až taký skeptik. Predovšetkým však chýba politická vôľa. Ak toto je najväčšia prekážka, tak politický dialog, rokovania, snahy o dohodu, ďalej ísť príkladom e, ponuky, zaistenie rovnakých podmienok, e, dajme tomu, ak e, splníte podmienky, tak sa nám bude obchodovať lepšie. Takéto pozitívne motivovanie podľa mňa môže zabrať o mnoho efektívnejšie. Nezabúdajme tiež, že v iných regiónoch sveta to, čo sa deje s našou klímou, je vlastne šokom pre všetkých to, čo sa deje v Číne, v mestách. Ľudia sa tam idú udusiť, ak sa s tým niečo neurobí veľmi rýchlo. Ďalej biodiverzita. Len si to uvedomme, spomedzi 8 miliónov druhov už milión by mohol zmiznúť navždy. To si vyžaduje naozaj veľmi aktívne konanie medzinárodne. Máte pravdu, keď na to upozorňujete, áno, ale chcem upozorniť, Vy to netvrdíte, ale niektorí tvrdia, pretože eh, my produkujeme len 9 emisí, že ostatní by mali začať pred nami. Podľa mňa to takto nefunguje. Myslím, že ak my pôjdeme príkladom, ak dokážeme, že to funguje, že to pomohlo nášmu priemyslu inovovať sa, že to vytvára pracovné miesta, lepšie pracovné miesta, tak to bude ten najpresvedčivejší argument pre ostatných, že to zabralo. A ja sa na to chcem zamerať, chcem do toho investovať ale chcem sa zamerať aj na tých hráčov, ktorí sú v priemysle, v samozprávach v USA aj inde, ktorí sú o tom presvedčení, ktorí už príjmajú opatrenia, aby sa k tomu pridali. To sa ešte vrátim k paktu, ktorý by som rád uzavrel aj v našej spoločnosti. Všetci musia byť tohto súčasťou. Ak sa to bude vnímať ako niečo, čo sa vnúcuje z Bruselu, z Berlína alebo od tak to e, nezaberie. Ale ak ľudia budú mať pocit, že sú toho súčasťou, že sa k tomu môžu vyjadriť, že to môžu ovplyvniť, tak myslím, že e, sa dostavia výsledky. Viem, že nikdy nebudeme schopní e, úplne uspokojiť konzervatívcov, to vnímam ako kompliment. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že EPP je pripravené na tomto s vami pracovať, spolupracovať. Spomenuli ste aj ľudí v Európe, ale myslím, že aj ľudia mimo Európy by sa ľahšie dali presvedčiť, ak by sme nehovorili len o regulácii, o pravidlách. Neboli ste až takí jasní ani e, o pravidle jeden za jeden. Mohli by sa určiť konkrétne pravidlá, ktoré bránia, dajme tomu, investíciám do nových technológií. Možno by sme potrebovali nové pravidlá pre klímu, ale mali by sme si teda určiť aj, ktoré pravidlá sú zlé pre um, moderné technológie na podporu klímy. Áno, ja som za, ale z posledných 5 rokov som si odniesol jednu skúsenosť, aj keď som viedol pracovnú skupinu pre lepšiu reguláciu. Ja som vyzval národné parlamenty každého, aby nám dali zoznam, čoho sa chcete zbaviť, čo chcete, aby sa zrušilo. Pýtala som sa všetkých. Ten zoznam bol veľmi krátky. Áno, myslím, že je priestor pre lepšiu reguláciu. Myslím, že je priestor pre lepšie namierenú e, legislatívu, tiež sa budú vypracovať podrobné dopadové štúdie. A vďaka tomu už máme lepšiu legislatívu, okrem toho musíme prehodnotiť už existujúcu legislatívu v mnohých oblastiach, či naozaj funguje. Uvediem príklad. Naša smernica o energii ani zďaleka nesplňa naše požiadavky, to musíme prepracovať. Ja by som rád, keby sme aspoň získali možnosť prehodnotiť otázku zdaňovania kerozínu. Nechápem totiž, e, na základe aké logiky by sa tento energetický zdroj mal vyhnúť v tejto povinnosti zdaňovania, ale letecký priemysel bude musieť byť súčasťou e, tohto úsilia buď prísnejším ETS e, alebo zdanením nemôžu byť oslobodení od akékoľvek povinnosti. Ja som za lepšiu legislatívu, som za to, aby sa legislatíva zrušila, privatiži zastarala. Som ochotný sa do toho pustiť, v tomto som na vašej strane ale tiež tí, ktorí o to žiadajú, budú musieť konkrétne uviesť, o čo presne žiadajú, aby sa zrušilo. Nepochybujem, že sa to podarí. Thank you, so... Ďakujem pekne. A teraz je čas na vaše uh, záverečné slova na 5 minút. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, predseda. Viem, že už je veľa hodín a ste máte lepší program, ako ma počúvať ďalších 5 minút. Ja by som na záver rád povedal niečo, čo myslím, že je dôležité. Konkrétne posledných 10 až 15 rokov často sme hovorili o tom, že na čo je dobrá Európska únia, na čo tu vlastne je. A niekedy to viedlo aj diskusiám o tom, že dokonca to presvedčilo väčšinu občanov jedného členského štátu EÚ, aby hlasovali za odchod z EÚ a myslím, že to je mimoriadne smutné. Ale to nám ukladá povinnosť ukázať našim občanom, na čo je dobrá. A myslím, že jedna z oblastí, e, kde potrebujeme málo snahy a energie, ako presvedčiť našich občanov, je ukázať, že treba transformovať našu spoločnosť na udržateľnú spoločnosť. Úprimne si myslím, že keď sa pozrieme na analýzy, e, tak viac ako 90% Európanov chcú, aby sme konali, aby sme bojovali proti klimatickej kríze. Viac ako 9 z 10 Európanov chce, aby sme niečo robili. Takže to vám aj mne dáva jedinečnú príležitosť ukázať, na čo tu sme, na čo sme dobrí, a totiž pomôcť spoločnosti obnoviť si seba dôveru a zmeniť sa na udržateľnú spoločnosť a byť skutočne na špičke, aby sme priviedli svet k udržateľnej budúcnosti. No a to myslím, že je príležitosť, ktorú môžeme využiť alebo môžeme prehrať. Teraz, 2050, zdá sa, že to je ešte ďaleko ale ak sa nám nepodarí legislatívu prijať v tomto mandáte v nadchádzajúcich 5 rokoch, tak nikdy sa nám nepodarí dosiahnuť ciele 2030 a už vôbec nie 2050. Bude to nemožné. No a ak sa nám nepodarí vytvoriť rámec počas prvých 100 dní komisie von der Leyen, tak sa nám nepodarí pripraviť legislatívu v nadchádzajúcich 5 rokoch. Takže eh, najbližších 100 dní od 1. novembra vy a ja máme spoločnú zodpovednosť zvládnuť to. Keď vidím, čo nás žiadajú mladí, čo žiadajú deti, keď vidím tú zúfalú situáciu časti našej spoločnosti, od toho pocitu, že sme neriadení, neriadená, eh, neriadený vlak, no tak Európa musí nájsť odpovede na európske výzvy. A ak sa to stane v Európe, tak to bude mať vplyv na zvyšok sveta. Ja som úprimne presvedčený, je to vo vašich rukách, aby sa to zmenilo na skutočnosť. Ja som narazil na niečo v, v Gathering Storm, čo je kniha Winstona Churchilla, ktorá by si zaslúžila Nobelovú cenu. On písal o písmente v 30. rokoch 20. storočia a napísal tam báseň o, o neriadenom vlaku, pretože vodič zaspal. No a tá báseň končí podobne, pretože rýchlosť je vysoká, tu sú blízko, no a spánok otopil sluch rušňovodiča, tak teraz smrť má pod kontrolou tento vlak. No a my by sme nikdy nemali dopustiť takúto situáciu. Ten vlak musí byť neustále riadený, ten rušňovodič musí vedieť, kam ideme a má mapu, pomocou ktorej sa tam dostaneme. A to bude vaša úloha. Ja sa budem snažiť čo najlepšie zvládnuť túto úlohu pre nás všetkých a keď sa nám to podarí spolu, tak dokážeme vybudovať budúcnosť pre naše deti, na ktorú budeme hrdí. Ďakujem pekne.